európskych rozvojových fondov, takisto otázka účtov a kontrola finančných aktivít Európskej investičnej banky, nákladová efektívnosť rozpočtu únie a všetkých inštitúcií EÚ. Toto všetko sú naše úlohy a okrem toho aj boj proti podvodom. A to je teda veľmi veľa úloh. Našim záujmom je, aby sme si vytvorili dobrý pracovný vzťah s komisárom, pretože vo všetkých týchto spomínaných témach musíme urobiť pokroky. Vítam, tešíme sa na túto výmenu názorov, ďakujeme výboru kont eh, za všetky predložené písomné otázky a kolegovia samozrejme sa aj ústne ešte k jednotlivým otázkam vrátia, vrátia. Ďakujem a odovzdávam opäť slovo predsedovi výboru pre rozpočet. A teraz dostane slovo pán Pavel Svoboda, predseda výboru Jury. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážení kolegovia, dovolte mi povedať ešte v mene výboru pre právne záležitosti, že naozaj veľmi radi medzi nami vítame pána komisára Ettingera. Pán komisár, ako určite veľmi dobre viete, vaše nové portfólio bude pokrývať aj tému ľudských zdrojov. Predovšetkým sa to týka otázky koordinácie personálu a administratívnej politiky komisie a zároveň musí zachovať vysoké štandardy v oblasti náboru, zlepšenia mobility personálu, zvýšenia ich zručnosti a zabezpečenia bezpečného pracovného prostredia. Okrem iného, ako určite viete, výbor pre právne záležitosti je zodpovedný okrem iného aj za otvorené, účinné a nezávislé um, podmienky pre európsky personál a takisto aj pre podmienky, ktoré sa uplatňujú na európskych zamestnancov podľa článku 298 a 336 zmluvy o fungovaní Európskeho spoločenstva. Takže výbor pre právne záležitosti sa teší na diskusie o týchto témach s vami počas dnešného večera a určite táto diskusia bude veľmi užitočná. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán komisár Oettinger. Dve minúty. Monsieur le président Artui. Pán predseda Artui, pani predsednička Dear President Svoboda, Abgeordnete, meine Damen und Herren, zunächst ein gutes neues. Vážený pán predseda Svoboda, ja by som vám všetkým chcel poďakovať a zaželať veľa úspechov a Božieho požehnania do budúceho roka 2017, keď som pred dvomi rokmi tu v parlamente bol dezignovaný pre digitálnu spoločnosť a hovorili sme o svojich názoroch e, a o svojich e, plánoch môžem povedať, že mnohé z toho, čo sa týkalo europeizácie, digitálnej politiky a digitalizácie európskej hospodárstva, som zahájil a na rok 2017 sme sa postarali aj o implementáciu týchto kritických návrhov a o tom sme aj diskutovali. Dnes však ide o rozpočet a personál. Ja sa teším na túto výmenu názorov a vaše názory beriem veľmi vážne. Môžem povedať, že toto e, z politického, ako aj z osobného a pracovného hľadiska som sa tomu vždy venoval, pretože som bol právnikom a venoval som sa aj podnikovému hospodárstvu a bol som aj asi 5 eh, rokov eh, premiérom Bádenska Winterberska, predtým som bol poslancom za Bádensko Winterberska, mal som asi 50 miliárd eur rozpočet a mal som eh, asi 200 30 tisíc zamestnancov, keď rátam do toho všetkých štátnych zamestnancov aj s policajným zborom a mal som to všetko na starosti. Tiež som sa venoval e, Digital Europe Facility, mal som na starosti plynovody, politiku a k tomu sme prispievali E, tým sme prispievali k tomu, čo robili predchádzajúci komisári, ktorí mali na starosti rozpočet. Bola to Georgieva, moja predchodnička, ale aj pán Levandovský. Takže e, mám už určité skúsenosti v tejto oblasti, ale viem, že aj vy v týchto troch výboroch ste naozaj profesionáli a preto sa musím spoliehať na vašu spoluprácu a môžem povedať, že mám veľký záujem na tom, aby sme mali otvorený, eh, intenzívny, transparentný dialog, ktorý sa bude týkať budúceho rozpočtu, aby sme prispeli aj k rozumnej personálnej politiky. Eh, rozpočet, to je kráľovská disciplína a toto v každej demokracii ehm, je veľmi dôležité, tak vo Francúzsku, vo Veľkej Británii, ako aj v tých mladých demokraciách. A preto eh, rátam s vašou podporou a spoluprácou a myslím si, že budeme pracovať eh, ako rovnocenní partnery, pokiaľ ide o legislatívu, rozpočtovú legislatívu a tento výkon, tom musí byť jadrom práce tohto parlamentu, tak ako je to na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Tak toto vždy bolo a vždy to bude. Tiež e, téma nášho personálu. Potrebujeme pracovníkov, ktorí sú mm, svetovo, svetovej triedy, ktorí sú veľmi kvalitní, ktorí majú skúsenosti, ktorí sa nadalej vzdelávajú, aby to zodpovedalo dnešným požiadavkám. Potrebujeme tých najmudrejších a najlepších ľudí pre naše inštitúcie, parlament, radu aj v ostatných zariadeniach ktoré pracujú pre komisiu. Myslím si, že máme veľmi dobrých úradníkov a tiež ešte stále máme možnosť tých najlepších ľudí z členských štátov dostať, ale musíme sa o to neustále starať, aby sme sa venovali aj trhu práce, aby sme kontrolovali ponuky aj súkromného hospodárstva a nesmieme byť znevýhodnení voči e, súkromnému hospodárstvu. Musíme aj v budúcnosti s nimi e, byť schopní udržať krok. Potrebujeme aktívnu personálnu politiku a musíme musíme urobiť všetko preto, aby naši pracovníci ostali mobilní, aby sa mohli ďalej vzdelávať a špeciálnym cieľom ostane 40 manažerských pozíciách, ktoré v Európskej komisii a ostatných gremiách do roku 2019 chceme dosiahnuť. Keď sa na to pozrieme, generálne riaditeľstvo energetika a generálne riaditeľstvo e, Digit a Connect sme za posledné roky e, mnoho dosiahli, pokiaľ ide o tieto požiadavky a naplnenie e, obsadenia vedúcich miest ženami. V nasledujúcich týždňoch vydám oznámenie k inklúzii a rôznorodosti. Tu ide predovšetkým o rovnosť šanci pre našich pracovníkov a pracovníčky, aby sme pracovali bez diskriminácie a ja sa k tomu zavezujem. A, a tu nejde len o predstaviteľom, predstaviteľom odborov, ale aj LGBTI ľudí tu musíme zabezpečiť prácu bez diskriminácie a spravodlivosť. Pokiaľ ide o rozpočet pre pracovníkov menej ako 6 nášho celkového rozpočtu eh, je na to vyčleneného a k tomu sme eh, pridali ďalšie prostriedky. Napriek tomu je nám jasné, že je aj v tomto sektore možné zvýšiť efektivitu, eh, dosiahnuť úspory, ale zachovať rovnaký výkon. A toto je názor komisie a ja budem v tom pokračovať v tom 1%, v som dôsledku dosiahneme 5% a týmto zlepšíme štruktúralne európsky rozpočet. Avšak e, neslobodno zavúdať ani na výkon našich služieb a to nesmieme ohroziť. Ďalej sa budeme venovať aj Brexitu. To bude mimoriadný bod našej práce. Myslím si, že e, práve Michel Barnier sa tomu bude venovať, ale ja ho budem podporovať, pokiaľ ide o údaje, fakty, pokiaľ ide o výpočet nákladov, pokiaľ ide o férovú a dobrú ďalšiu spoluprácu komisie pre breckých pracovníkov v komisii a um, bude aj pre, pôjde tu aj o prerozdelenie záťaže, aby toto bolo uh, spravodlivé, dlhodobé, uh, pokiaľ ide o výdavky uh, a účasť veľkej bričasti rozpočtu. Otvorene by som sa chcel vyjadriť k tej kritike, ktorá bola z vašej strany voči mne znesená. Môžem povedať, že moja osoba je nezávislá voči lobistickým skupinám. Ja som nespolupracoval ani s výrobcami automobilov, ani s ostatnými lobistickými skupinami. A tí ľudia, ktorí pracujú v týchto zväzoch a asociáciách, ehm, s tými môžem nezávisle hovoriť. E, ide tu aj o transparentnosť. Ja, pokiaľ ide o transparentnosť, myslím si, že som oveľa transparentnejší ako niektorí kolegovia a nechcem, eh, nechcem prijať tú kritiku, že som eh, lenivý. Sú tu aj malé stredné podniky, startupy a tam sú samozrejme, keď sú tam nejaké ohrozenia pre remesla, európske podniky a iné podniky, ktoré majú záujem na digitálnom trhu. Ja som sa veľmi snažil, aby som sa stretol so všetkými. A naozaj e je pre mňa veľkým strašidlom, keď nejaký poslanec, občan, nejaký predstaviteľ, nejaký, e, niekto chce s komisárom hovoriť, tak to tak môže učiniť. A ja som sa naozaj o to veľmi snažila, budem to robiť aj ďalej. Vypočuť si naozaj každého, kto má jasné argumenty, ale potom nezávisle v kruhu kolegov si vypočujem tieto ďalšie Eh, rady, ktoré sú potom nedotknutelné. No a pokiaľ ide o um, októbrové vyjadrenia z Hamburgu, eh, môžem povedať, že nikdy nebolo mojím zámerom niekoho mojimi vyjadreniami uraziť alebo sa ho dotknúť. Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku a krátenie rozpočtu, keďže tento rozpočet na rok 2017 je už schválený, tak sa budem naozaj snažiť o to, aby tieto stred, strednodobé revízie viedli k výsledku. Ja dúfam, že môžem rátať s vašou podporou a dúfam, že sa dostaneme k takej pozícii, na, od ktorej sa budeme môcť odpichnúť, ale najdôležitejšou časťou bude, aby sme s vami nami dohodli ďalší viacročný finančný plán, ten budúci e, e, e, viacročný finančný plán a na tomto budeme pracovať. Pozriem sa aj na Montyho správu a tiež vlastné zdroje, to sú dôležité témy. Takže toľko v krátkosti môj úvod a som ochotný odpovedať na vaše otázky. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán komisár. Teraz dostanú slovo kolegovia, ktorí sa zapísali na zoznam Jose Manuel Fernández. 3 minúty na otázku aj na odpoveď. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po portugalsky. Dovolte mi v prvom rade poďakovať pánovi e, komisárovi. Ďakujem pekne za to, že takým veľmi jasným spôsobom predstavil svoje priority a svoje základné tézy e, pre dnešný večer. Najmä čo sa týka ehm, rozšírenia svojho portfólia a zároveň cieľov, ktoré si vytýčil v oblasti spolupráce s Európskym parlamentom naozaj prejavil skúsenosti aj kompetencie vo všetkých týchto oblastiach, ktoré sa týkajú témy rozpočtu. Dovolte mi ale položiť jednu veľmi konkrétnu otázku. E, týka sa to najmä otázky e, platieb do rozpočtu a e, problémy, ktoré s týmto môžu vzniknúť. Akým spôsobom je vaša, alebo akým spôsobom navrhujete riešiť tieto problémy vo oblasti výpadkov príjmov, najmä čo sa týka predovšetkým príspevkov do kohezného fondu Ehm, z decembru 2016 sme videli, že tam je pomerne veľký výpadok príspevkov. E, išlo až o 98 e, ehm, teda prostriedkov, ktoré neboli adekvátne vynaložené a neboli do, do, dostatočne poukázané. Takže ehm, je dôležité, aby sme v tomto smere výrazne spružnili e, disciplínu jednotlivých členských štátov a zároveň je nevyhnutné, aby boli tieto položky garantované z pohľadu našich občanov. Je to dôležité, aby sa tieto prislúbené prostriedky aj naplno realizovali, aby si členské štáty uctili svoje povinnosti, ktoré majú. Máte minútu 20 na odpoveď. Význam štrukturálnych fondov pre malé a stredné podniky, pre remeselníkov, pre infraštruktúru, sociálne záležitosti mladých aj vidiecký priestor. Tento význam je neoceniteľný neviem ani vyjadriť jeho dôležitosť. Patr- platí to pre všetky štáty a regióny a najmä pre Portugalsko. Ja si uvedomujem význam týchto fondov. Problémy v rokoch 2013 až 2014 komisia už podrobne skúmala a ďakujem aj parlamentu za, tu, za to, že po konci roka 2014 nás podporoval aj verejno politicky v riešení problémov s nezaplatenými faktúrami. Teraz predbežne tento problém je vyriešený a teraz musíme e, zabrániť ďalšiemu takémuto problému v budúcnosti. Musíme urobiť všetko preto, aby ďalší viacročný finančný rámec um, nebol schválený jeden deň pred vstupom do platnosti. Posledný e, viacročný finančný rámec bol schválený príliš neskoro. Ďalšia vec, komisia, ak MFF schválime skôr, bude môcť robiť aj kvalitnú prípravnú prácu. No a musíme robiť všetko preto, aby aj prihlasovanie projektov sa realizovalo vo väčšom časovom predstihu. Túto flexibilitu, ktorú tým získame, musíme využiť na to, aby voľné rozpočtové prostriedky z rokov 17 a 18 boli k dispozícii v rokoch 19 a 20, aby nedopadlo to tak, že znova sa nám nakúpia nezaplatené faktory. Pani Toma, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Máme obrovské problémy, všade je Európska únia kritizovaná. Občania sa stiažujú, že tu chýba transparentnosť, etika aj účinnosť v našich inštitúciách. A naša zodpovednosť teraz je, aby sme rehabilitovali Európsku úniu. Čo si vymyslíte o tomto? Toto podozrenie pokiaľ ide o, pre, o zmenu, respektíve rozšírenie vášho portfólia, je odôvodnené podľa vás? Čo si myslíte? Máte potrebnú legitimitu na to, aby ste mohli riadiť e, rozpočet v týchto rokoch, ktoré ste spomínali a aby ste pripravili ďalší viacročný finančný ramec? A čo si myslíte o návrhu parlamentu o revízii viacročného finančného rámca. Ste pripravení podporiť našu pozíciu, pozíciu parlamentu z oči voči rade? Ďakujem. Pokiaľ ide o tú strednodobú revíziu, dúfam, že v nasledujúcich dňoch dostaneme, eh, príde k zrušeniu tejto blokády v rade a my sme na každej úrovni v intenzívnom kontakte. Keď sa nám toto podarí, tak potom bude možné s našou asistenciou zahájiť rokovania medzi radou a parlamentom a ja očakávam vaše eh, návrhy k týmto, čo vy očakávate okamžite od e, tohto. Vy ste, myslím si, na to veľmi dobre pripravení a ja vás to môžem podporiť. Napriek tomu som realistický. V e, konečnom dôsledku je potrebné dosiahnuť e, zhodu medzi parlamentom a radou a to čo najrychlejšie. Je tu určitá ochota rady tú revíziu tak, ako vy využiť a práve preto sa budeme musieť snažiť o kompromisy a dúfam, že ich čoskoro aj dosiahneme. E, pokiaľ ide Eh, o to, či som vhodný pre európsku rozpočtovú politiku. Na túto otázku eh, rád zodpoviem. Ja som za dobrú, kompetentnú prácu, za eh, vecnú príslušnosť. Ja na tom budem ďalej pracovať, budem sa tomu venovať tak, aby som ustal dosť aj vašim očakávaniam. Ja idem v šľapajách mojich mojich predchodcov, ktorí myslím si, že v komisii vykonali veľmi dobrú prácu. Ďakujem teraz pán Gerard Depre. Vítajte, pán komisár. Všetko dobré v novom roku. Viete, že tento týždeň skupina na vysokej úrovni pre vlastné zdroje predloží definitívnu správu. A teraz Európsky parlament musí schváliť vytvorenie nového systému. Vo vašej písomnej odpovedi hovoríte, že e, veľkou výzvou bude, či členské štáty akceptujú nový systém. To je pravda, ale je jasné, že tu nie je šanca na akceptáciu na strane členských štátov a komisia nepredloží dobrý návrh. Moja otázka. Ak to nebude e, právne záväzné, napriek tomu ste schopní prijať záväzok pred nami, že komisia predloží do 1. januára 2018 základné prvky systému vlastných zdrojov pre Európsku úniu na základe správy Monty. Ďalšia vec, nedávno komisia e, predložila návrh reformy dublinského systému, solidárne prerozdeľovanie utečencov medzi členskými štátmi. Niektoré členské štáty nechcú sa podielať na tom, a komisia predpokladá, že bude zavádzať pokuty pre tých, ktorí nechcú uplatňovať tento nový systém, ale ja neverím v pokuty. A moja otázka, nemyslíte si, že namiesto pokut v budúcnosti by sme nemali radšej to naplánovať tak, aby e, veľká časť e, štrukturálnych fondov bola povinne priradená na spolufinancovanie opatrení, ktorými sa bude financovať integrácia utečencov. Ďakujem, pán komisár. Äh, Ďakujem, pán Depre, za obe otázky. Správa Monty. Prvýkrát som si ju prečítal až včera, má 90 strán a je to veľmi kvalitná správa. Myslím si, že teraz je ideálny časový okamih na to, aby sme popremýšľali nad novým usporiadaním strany príjmov európskeho rozpočtu. A o tom by sme sa teraz mali naozaj veľmi dôkladným spôsobom poradiť aj preto, že tým vlastne môžeme pripraviť už aj z časti ďalší viacročný finančný rámec a takisto existuje aj to, tu potreba nových príjmov. A ďalšia vec, Brexit prinesie štrukturálne zmeny v európskom rozpočtovom rámci. No a chcem poukázať na to, že správa Monty a Montyho komisia, to nebolo želanie iba komisie alebo iba parlamentu, bola to úloha z decembra 2013 z balíčka a bola to úloha pre všetky inštitúcie vrátane rady. Po nemecky by som povedal, že, že z tohto nemôžeme urobiť iba nejaký archív, nemôžeme to zaradiť do archívu ad acta, musíme na základe toho konať, musíme zlepšiť stranu príjmov európskeho rozpočtu. Sú tu rôzne návrhy, napríklad dane z uhlíka alebo nová daň z energie, takisto e, ďalší spôsob alebo nový spôsob vyberania DPH. Ale ja navrhujem v prvom rade, musíme viesť otvorenú diskusiu s celým Európskym parlamentom o tomto. A pokiaľ ide o dublinský systém, ja som e, ochotný štruktúrálne prostriedky pre príjmanie utečencov a pre výstavbu utečeneckých útulkov e, sprístupniť, pretože to je samozrejme v každom prípade dobrá myšlienka. Ďakujem. A teraz pán Coleman. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, veľmi pekne ďakujem, pán komisár Rettinger, za to, že ste prišli medzi nás. Ja mám konkrétnu rozpočtovú otázku. Vieme, že čo skoro nás Briti opustia. Konkrétne predpokladáte, že výška rozpočtu Európskej únie ostane rovnaká? A keď áno, tak kto tieto platby, kde tieto zdroje zaplatí? A keď nie, ako to budeme redukovať? Druhá otázka je všeobecnejšia ja si myslím, a myslím si, že aj vy, že Európska komisia reprezentuje cez svojich komisárov, reprezentovaná svojimi komisár, musí ako grémium nie zodpovednosť, ale komisia je aj strážkyňou európskych zmluv a vieme, že tieto zmluvy boli veľmi často porušované. Maastrichtská zmluva, Dublinská zmluva tie už nestoja ani za ten papier, na ktorom so, sú napísané. A teraz máme nové, novú reguláciu bank a to by sme mali teraz začať uplatňovať na taliansku banku Monte Paschi a už teraz sa to e, porušuje. A e, pán komisár, čo robíte vy, aby ste vy učinili za dosť svojej zodpovednosti? Tie pravidlá, tie pravidlá, ktoré sa týkajú krízy, bankovej krízy, ktoré boli vytvorené, tie sú e, záväzkami pre nás všetkých. To sa týka celkového zadlženia, nového zadlženia, týka sa to e, celého bankového sektoru a tak ďalej. A my v komisii sa tomu naozaj intenzívne venujeme a môžem povedať, že voči e, eurozóne, voči rade, voči parlamentu a to na starosti má môj kolega Dombrovský, ale aj predseda všetci musia dokázať, že súčasná komisná politika sa pohybuje v súčasnej realite a že naozaj reaguje na to, čo sa deje. Ale tá ďalšia otázka, pán Kolmel, je veľmi dôležitá pre budúcu rozpočtovú politiku, pretože napriek tomu e, britskému rabatu oni sú neto prisp- čistí prispievateľia. Je to viac ako 60 miliónov, ktorý dostávame z Londýna, miliard dostávame z Londýna. E, takže odpoveď je, e, že o rok až o dva budeme vedieť viac. Áno, máme tú maximálnu pozíciu. Môže sa povedať, že to, čo neplatí čistý prispievateľ, Spojené kráľovstvo zaplatia iní. Ale môžeme nájsť aj nejakú zlatú strednú cestu. Indrek Taron, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán komisár, ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky e, v dnešnej diskusii. Bohužiaľ nemáme bohužiaľ moc času na to, aby sme sa navzájom spoznali ale e, poznám vášho e, niekdajšieho e, šéfa, pána Ancipa, a keďže poznám jeho osobnosť, tak niekedy rozmýšľam nad tým, že kto presne z vás dvoch bol zodpovedný za našu digitálnu politiku, a najmä v oblasti ľudských zdrojov. Ale moja otázka sa týka rozpočtu. Európsky dvor auditorov nedávno nahlásil a podal správu o tom, že zlyhávame v našich rozpočtových povinnostiach, ktoré sa týkajú klimatických zmien. A je najvyšší čas začať so zmenou. Takže moja otázka je, aké sú vaše nápady alebo návrhy, aby sme sa e, pripravili napríklad už v podobe budúceho roka 2018 a zároveň aj v rámci viacročného finančného rámca a jeho revízie. Ako chceme tento aspekt zohľadniť? Pán E, poslanec, uistujem vás, že spolupráca medzi pánom Ansipom a mnou bola vynikajúca. Stali sme sa priateľmi. Ďalšia vec. Ja som zodpovedal za dve generálne riaditeľstva, ale pokiaľ išlo o ochranu údajov alebo iné právne otázky alebo otázky vnútorného trhu alebo hospodárskej súťaže, on bol koordinujúcim podpredsedom komisie. <clears throat> Mal zastrešujúcu zodpovednosť. Pokiaľ ide o tému klimatické zmeny, Európskemu parlamentu a Európskej únii ďakujeme za úspech Parížskej dohody a podpísanie toho cieľa 2 stupne. E, to je naša zásluha, to, že je dosiahnutelný. V európskom rozpočte máme 20-percentný cieľ, 20 investícií a výdavkov sama venovať téme klimatické zmeny a ochrana klímy. Nie je jednoduché to pretaviť všetko alebo premietnúť do eur a centov, ale je to programový prístup a máme na to odborníkov. A ja som ochotný sa snažiť o transparentnosť pri infraštruktúre alebo v rámci kohezných programov v oblasti poľnohospodárstva e, s pomocou ekologizácie a podobných opatrení. Tam všade musíme zapracovať tento cieľ a podľa mňa je to dosiahnutelné. A ja budem zodpovedný aj za budovy v Bruseli a v Luxembursku a E, tu moji predchodcovia naozaj veľa dosiahli. Energetická účinnosť budov, kde pracuje Európska únia, ehm, je dobrá a tu chcem ďalej ešte pracovať na ďalšom zlepšení. Ďakujem. Teraz zastupca skupiny ENF, ale nevieme, kto konkrétne sa vyjadrí v mene skupiny ENF. Je tu nejaký poslanec, poslankyňa, ktorý sa chce vyjadriť? Zdá sa, že sa nikto nehlasí. Teraz pani Miriada. Moja otázka sa viac týka integrity. Povedala by som, že určite eh, komisár, ktorý má na starosti ľudské zdroje, musí sám príkladom. Myslíte si, že to je dobrý príklad, keďže žijeme naozaj vo veľmi krehkom politickom prostredí a Zároveň vidíme, že nastupuje éra politickej nestability a zároveň prechádzame množstvom rôznych kríz a vidíme tu nárast protieurópskych sentimentov. Vy ste človek, ktorý má viesť Európsku úniu cez tieto zložité časy a zároveň ste hovorili už skôr aj o rovnosti. Ale opäť eh, ste aj povedali, pravdepodobne teda, že Ehm, že po 40 človek prekoná svoju, eh, svoju výkonnostnú krivku a po 50 už sme leniví psi. Ehm, ja myslím, že aj vy ste eh, po 50 tak čo, platia tieto pravidla aj pre vás? a zároveň eh, sa, snažím nájsť nejaké uistenia, pretože vy budete mať na starosti otázku transparentnosti a etiky. Aké uistenia dáte vy nám, že skutočne budete vykonávať tieto zodpovednosti adekvátnym spôsobom? Bei der Frage bin ich eigentlich befangen. Takže tu som zaujatý v tejto otázke. Musíte sa spýtať pracovníkov DG Energy alebo DG Connect. Ja vás poprosím aj, aby ste to urobili. Alebo sa môžete spýtať mnohých tisícov zamestnancov spolkového štátu Badenska-Württemberska. Ja som za nich bol zodpovedný svojho času. V Badensku-Württembersku sa nám podarilo dosiahnuť zníženie týždenného pracovného času, e, najmä pre učiteľov a učiteľky, e, ktorí majú za sebou dosť dlhú kariéru na požiadanie odborov. Častokrát pracovná záťaž a takisto telesná a fyzická výkonnosť viedli k burnoutu. A ja radšej vidím učiteľa, ktorý pracuje do veku 65 alebo 66 rokov, i keď možno so zmenšenou zodpovednosťou alebo s kratším týždenným pracovným časom, ako e, učiteľa, ktorý v 58 už bude vyhoretý. Čiže my sme skrátili pracovný čas, s tým e, samozrejme prišlo aj určité krátenie e, platu, ale odmenou za toto je vlastne, že sa zachovala ich telesná fyzická e, výkonnosť počas dlhšieho obdobia. Ďakujem teraz za skupinu FDD sa vyjadrí poslanec alebo poslankyňa, ale nepoznáme meno zástupcu. Kto sa chce vyjadriť v mene EFDD? Zdá sa, že nikto. Takže dostane slovo teraz Jan Olbricht. <clears throat> Vážený pán komisár, eh, chcel som povedať, že komisárka Georgieva mala taký zvyk, že bola prítomná v parlamente pomerne často a tak, takisto podporovala mnoho aktivít Európskeho parlamentu. A pevne verím, že aj vy, pane, budete ešte častejším hosťom na pôde rozpočtového výboru. A teraz k tým otázkam, ktoré tu máme. V rámci viacročného finančného rámca tu máme skúsenosti s revíziou existujúceho finančného rámca a prípravou tých budúcich. Moja prvá otázka sa týka toho, kedy špecificky si myslíte, že by sme mali začať rokovania um, o ďalšom rámci a zároveň, kedy chcete tieto rokovania ukončiť. Ehm, aký je časový rámec, ktorý plánujete. Po druhé, úloha Európskeho parlamentu v rokovaniach v rámci, o, o tomto rámci je veľmi špecifická. Je to iná ako v prípade eh, pri rokovaniach o národných rozpočtoch alebo o európskom ročnom rozpočte. Ako vnímate rolu Európskeho parlamentu v oblasti prípravy ďalšieho viacročného finančného rámca, tak aby to nebolo len ad hoc aktivita, ale aby to bol um, systematický, systematický proces s dobrou prípravou? Das Parlament sehe ich als Úlohu parlamentu vnímam tak, že parlament je plnohodnotný spolu legislátor, tak ako rada. No a máme viacročný eh, rámec, ktorý končí v roku 2020 a boli tu aj také úvahy, že keď od roku 2019 bude aktuálny Brexit, tak finančný rámec budeme krátiť. Dobre, voči tomu som otvorený, ale záverečné slovo ešte nepadlo. Pretože odborníci mi povedali, že v tom tkvú aj rizika, pretože do konca tohto roku komisia musí predložiť návrh na ďalší viacročný finančný rámec a spoločne s vami musíme diskutovať o otázke, či to bude 7 alebo 5 rokov. A aj o tomto môžeme hlbšie diskutovať v tom druž, druhom kole a tiež potrebné je diskutovať o otázke, kedy presne je to potrebné predložiť, e, pretože keď neskôr príde Brexit, samozrejme, že to bude mať vplyv aj na ďalší viacročný finančný rámec a tiež v našej demokracii energetickej spoločnosti. Je to Junckerová komisia, ktorá to predloží, ale potom tie konečné rokovania bude viesť ďalšia komisia. A teraz tento parlament zaviazal mňa, ale potom to bude ďalší komisár, ktorý to dokončí. Čiže musíme si naozaj odovzdávať štafetu kontinuálne, bez nejakých prerušení. To je veľmi dôležité. A pokiaľ ide o moju prítomnosť v parlamente, ja vždy prídem, vždy keď ma pozvete, či už do výborov alebo do politických skupín a e, za posledných 7 rokov vždy som bol ochotný zodpovedať na otázky, vždy som prišiel keď ste ma zavolali a aj proaktívne, keď ja som si myslel, že toto je pre parlament dôležité, som sa navrhol. Ďakujem. A teraz Daniel Levioty. Vážený pán podpredseda, pán komisár, príjemný dobrý večer. Budete teda okrem iného aj komisárom pre ľudské zdroje. Boli tu aj viaceré otázky, ktoré sa týkali e, tých vyjadrení, ktoré ste spravili, ktoré ste povedali a za ktoré ste sa už aj ospravedlnili ohľadom LGBTI personálu. Ale e, okrem týchto vyjadrení mňa zaujíma skôr taká tá celková a argumentácia. Vy ste napísali v tej vašej pozícii, e, že e, sa vlastne hlásite k tomu oznámeniu komisie o diverzite a o e, rôznosti. Mohli by ste byť možno trošku presnejší, akým spôsobom vlastne konkrétne aktivity chcete z, tejto, z tohoto oznámenia podporiť. A teraz myslím napríklad najmä e, podporu e, manželstiev alebo partnerstiev osôb rovnakého pohľavia a zároveň ich práva, e, pre, keď hovoríme o osobách, ktoré pracujú pre európske inštitúcie. Európske inštitúcie to sú témy, ktoré sú ešte stále iba naznačené, nie sú dotiahnuté do konca a týka sa to takej dlhodobej perspektívy pre našich spolupracovníkov, ktorí takéto očakávania môžu mať. Ďakujem pekne. Ich weiß, Herr Abgeordneter, dass die Kollegin Georgieva Viem, že kolegyňa Georgieva a s vami a s vašimi kolegami hovorila o viacerých správach komisie. Ja hovorím, že ja uh, všetky prísľuby, ktoré pani Georgiava urobila, budem dodržiavať, budem v nasledujúcich mesiacoch a týždňoch e, na tomto pracovať. Uzatvorím to, predložím vám to aj pokiaľ ide o dobrú kvalitu. Tu by som tiež chcel k tejto dobrej kvalite prispieť. Toľko ponajprv a potom niekoľko niekoľko príkladov. Ten, tá úspora 5 personálu, ktorý do roku 2017 musíme e, uskutočniť, to sa týka aj rozšírenia v strednom manažmente a v senior manažmente pre pracovné miesta pre ženy. A krok za krokom tieto ciele chceme naplniť a dosiahnuť v roku 2019. To sa týka aj e, nediskriminačného rovného prístupu v komisii voči akejkoľvek žene a mužovi a tak, ako tu chceme k tomu prispieť. To sa týka, tak ako to povedal Olaf, mm, teda ako sa tým zaoberal Olaf tento rok, sú zverejnené správy a môžem povedať, že tak ako kolegyňa Georgieva slúbila, takto ja budem dodržiavať. Merci. Ďakujem. Moja politická skupina ma poverila, aby som takisto položil otázku, keď ste boli zodpovední za rozpočet e, Badenska-Württemberska. E, rozpočet hovoril k občanom, ale tu je problémom na úrovni EÚ, že rozpočet neoslovuje občanov. Je tu viacročný finančný rámec, e, potom E, je tu účelové viazanie rozpočtových prostriedkov a keď príde kríza, musíme hľadať nové finančné nástroje. My sme hovorili už o tom, že tu existuje taká rozpočtová galaxia. Je tu jadro, e, jadro ťažisko európskeho rozpočtu a potom ešte sú tu tie satelity, ktoré k tomu patria, obiehajú okolo. A my s pani Georgievou sme sa zamýšľali nad tým, ako prezentovať európsky rozpočet tak, aby bol pochopiteľný pre európskych občanov. Ak chceme, aby občania mali radi EU, musia chápať aj rozpočet, musia mu rozumieť. Ako vy chcete naplňať tento princíp alebo tento cieľ? Ako chcete zariadiť, aby to na úrovni EÚ fungovalo e, tak, ako kedysi u vás v Badensku, v Württembersku, kedy rozpočet bol naozaj pochopiteľný pre občanov. Vážený pán predseda, keď sme sa poprvýkrát stretli, vy ste mi odovzdali svoj diagram, na ktorý som sa ja pozrel, tam sa to týkalo tých galaxií a satelitov. A k tomu chcem povedať, že e, výsadným právom parlamentu je, že je centrom, ale je tu aj nárast týchto trastových fondov. Sú tam ďalšie možnosti na podporu, rozvoj, nové nástroje sú tu sú tu ďalšie možnosti, ďalšie obálky, ktoré nespadajú už len do vašej e, zodpovednosti parlamentu, ktoré okliešťujú vaše právomoci. A dôležitá otázka je, ako bude vyzerať ďalší viacročný rámec. Vždy sú určité doby, kde je potrebné využívať externé nástroje, ale z strednodobého hľadiska musíme mať za cieľ tieto internalizovať. A preto si myslím, že hranica galaxií je dosiahnutá a ja som ochotný, ochotný o niekoľkých a niektorých nástrojoch s vami diskutovať, ktoré môžeme dať zo stredodobného hľadiska do toho pôvodného rozpočtu a potom by sme mohli posilniť aj vašu možnosť kontroly. A téma blízko z občanovi a rozpočet, veľmi otvorene vám môžem povedať, že my ako poslanci a komisári to nestačí. My sa musíme obrátiť na každého starostu, na každého národného politika. Im to musíme vysvetliť, aké výhody má tento rozpočet pre národnú, regionálnu a lokálnu prácu. A to platí aj pre odbory, to platí pre zamestnanosti zamestnávateľov, e, pretože my našim rozpočtom naozaj prispievame k fungovaniu vnútorného trhu, chceme zabrániť korupcii, e, chceme férovú konkurenčnú e, hospodárskú súťaž a teda my k tomuto týmto prispievame. Ďakujem, Richard Ashworth. Vážený uh, pán komisár, vy ste povedali, že podporujete Eh, agendu podpredsedničky Georgievy eh, z pohľadu rozpočtu, ktorý je zameraný na výsledky. Môžem vás v tomto smere ešte trošku ďalej možno potlačiť a eh, viete nám špecificky povedať, akým spôsobom má toto ovplyvniť ročné a viacročné diskusie o rozpočte. Po druhé, Komisárka Georgieva naznačovala nový, vyšší, vysoký post, ktorý by mal zodpovednosť v oblasti kontrolovania e, toho, ako sa reálne e, vykonáva rozpočtovanie. Plánujete naplniť tento post? A ak áno, tak kedy? Ja som ochotný zriadiť takýto post. A ďalšia vec, e, táto myšlienka pracovať na základe výkonnosti, budget focused on results, E, teda opieranie sa o výsledky, podľa mňa to je veľmi dobré, to by nám prospelo. Efektívnosť investícií a výdavkov podľa tohto môžeme merať. Správa Monty takmer na každej strane hovorí o pridanej hodnote. Európsky rozpočet má zmysel tam, kde vytvára pridanú hodnotu. Tam, kde na európskej úrovni peniaze môžeme využiť efektívnejšie a lacnejším spôsobom ako na národnej alebo regionálnej úrovni. A vieme na to uvádzať aj dobré argumenty, máme na to dôkazy. No a tu je našim dôležitým partnerom Európsky účtovný dvor. Už som viedol rozhovory s novým predsedom. E, v najbližších dňoch cestujem do Luxemburgu, pretože chybovosť ostáva naďalej dôležitá, ale musí byť ešte doplnená. Nechceme ju nahrádzať, ale chceme ju doplniť, tým kritériom výkonnosti a dosahovania výsledkov. A to by bola podľa mňa dobrá rovnováha. Budeme mať takéto dve hodnotiace kritéria k dispozícii v budúcnosti pre rozpočet. A takisto hovorím, že veľmi dôležitá je vaša skúsenosť. Vy máte volebné obdobie, obvody a vy veľmi dobre poznáte, aké sú v praxi výsledky európskych investičných programov. Takže vaša rada pre mňa bude cenná v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Esteban González Pons. Ďakujem pekne za slovo. Pán Oettinger, v prvom rade vám chcem zablahopriať eh, k vašemu eh, aj životopisu, ktorý vás robí možno veľmi vhodným práve pre túto oblasť. Ehm, momentálne sa častokrát spochybňujú naše, e, naše e, základné ciele a je to práve utečenská kríza, ktorá najviac dáva do otázky naše ideály a princípy, na ktorých stojíme. A táto kríza má obrovské rozpočtové dopady. Má to e, presahy na mnoho agentúr, na mnoho európskych inštitúcií, ktoré museli mnohokrát meniť svoje rozpočty a svoje priority v priebehu roka práve kvôli utečeneckej krízy. Chcem sa spýtať, akým spôsobom chcete zohľadniť utečeneckú krízu práve pri rozpočtovom procese, najmä najmä keď hovoríme o kríze, ktorá sa neustále e, dotýka Európy a aké kroky chcete prijať v najbližších e, rokoch v tomto smere a zároveň ako chceme vyriešiť to protirečenie, keď tu máme vlastne stále viac a viac potrieb, napríklad v prípade utečeneckej krízy, aby sme mali takéto e, akútne prostriedky na mimoriadne situácie a zároveň vidíme pokles príjmov. Ďakujem pekne. Úloha v oblasti utečeneckej politiky pre niektoré členské štáty existovala už aj v minulých desaťročiach. Španielsko 2008-2009, Lampedusa, Taliansko, tam boli problémy rozpoznateľné už pred piatimi rokmi. My teda konštatujeme dodatočne teraz, že všetci, aj členské štáty, ktoré neležia v Stredozemnom mori, pri Stredozemnom mori, všetci sme rozpoznali tento problém príliš neskoro. A to hovorím aj z perspektívy Nemecka aj najväčší členský štát túto tému uznal ako európsku tému príliš neskoro. Od e, leta 2015 my, parlament, komisia aj rada, sme konali veľmi expertným spôsobom a musíme pokračovať v takomto spôsobe riešenia problému musíme vytvoriť spoločnú ochranu pre vonkajšie hranice EÚ. Agentúra, agentúra Frontex na to nestačila, bola príliš malá. Schengenský a Dublinský systém boli pre e, dobré obdobia. E, boli vybavené len pre obdobia pekného počasia, tak povediac. Musíme dať viac peňazí na ochranu vonkajších hraníc. A takisto musíme využiť sílu členských štátov ktoré sú zodpovedné za prvé príjmanie utečencov, ale tieto štáty sú často preťažené, napríklad Grécko, ubytovávanie utečencov, spracovávanie ich administratívnej agendy. Toto Grécko nie je schopné zvládnuť bez európskej pomoci a to isté platí pre Taliansko a to môže platiť aj pre Bulharsko. Po tretie, Okrem riešenia súčasnej utečeneckej problematiky musíme e, myslieť aj na budúcnosť utečeneckej problematiky, teda v horizonte roku 2025. Máme tu deti, ktoré majú 10-12 rokov a dnes žijú v Nigerii alebo v Mali alebo e, v iných afrických štátoch ehm, a nemajú perspektívu. A my musíme pre nich tú perspektívu vytvoriť e, formou infraštruktúry, bezpečnosti, vzdelania. Toto bude úloha pre ďalší parlament. Je to veľká úloha už pre vás, ale pre ďalší parlament bude oveľa väčšia. Jens Geier, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Pri tomto vypočutí tu už viackrát odznela tá strednodobá správa, tá strednodobá revízia, hovorilo sa aj o niektorých záležitostiach, ktoré s tým súvisia. Európske inštitúcie, komisia, parlament majú každý svoju úlohu pri týchto rozhodujúcich stretnutiach, ale nemajú posledné slovo a my sme sa dostali aj do takej situácie, kedy členské štáty medzi sebou rokovali, ale nie pod pojmom, čo chceme dokázať, ale ako Európsku úniu vybaviť finančnými prostriedkami prostriedkami, keď členské štáty sú v takej situácii, keď chcú zlepšiť svoju platobnú situáciu teda či im pomôžeme, alebo či budeme viacej prispievať. Takže je tu aj tá situácia s vlastnými prostriedkami v Európskej únii a myslím si, že keďže sa to prenáša internetom, musíme povedať, že musíme zlepšiť eh, situáciu daňových poplatníkov. Je jasné, že Montyho správa je už hotová, nemal som ešte možnosť si ju prečítať, takže sa k nej vyjadrovať nebudem, ale veľmi ma tešia vaše pozitívne hodnotenia tejto správy, ale pochopil som to správne, že že vy sa chcete zasadiť za lepšie vybavenie vlastnými prostriedkami to by spadalo do e, vášho portfólia. Bolo by dobre, keby to obsahovalo teda aj tento návrh. A e, veľmi stručne, áno, presne tak to je. Časový rámec je ideálny. Viacročný finančný rámec musí komisia navrhnúť teraz. Montyho správa je predložená. To bolo tiež na požiadanie radu. E, pán Monty ako predchádzajúci premiér mal autoritu, požíval autoritu v rade, pretože alebo aj bývalý poslanec, predstaviteľ komisie, rady. A myslím si, že túto dynamiku je potrebné využiť. Tu teraz nie je len o to, aby daňoví poplatníci museli platiť viacej daní. Ide o to, aby sme stabilizovali európsky rozpočet a aby sme zlepšili tie základy, ktoré máme, pretože sú dosť jednostranné. A moja prozba na vás je, E, obráťte sa na všetkých komisárov z vašich krajín a, a tí musia pracovať vo svojej oblasti, ale aj poslanci tu musia pomáhať. E, ja, aby som to povedal e, tak, že ja budem spolupracovať s Martinom Šulcom, ktorý bude ďalej v našej vláde a pána Šojbleho a Gabriela a pani Merkel presvedčíme, aby nám pomáhali a potom bude možné, že táto Montiel správa nebude len odložená do archívu. Ďakujem. Teraz pán Paul Rubich. Ja, danke, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tu gratulujem pánovi komisárovi Ettingerovi k jeho práci, ktorú vykonal doteraz. Poznám ho už veľa rokov a v ITRE vždy bol k dispozícii, vždy veľmi správne a rozsiahlo nás informoval o svojej práci komisára. Aby som bol presný, e, vieme, že čo je to byť presný, vieme, čo je to byť efektívny a v parlamente to má veľký význam. My sme to videli aj v rôznych rokovaniach Horizon 2020, e, agenda výskumu. To je pre nás prioritné, pretože vznikajú nové pracovné miesta, zlepšuje sa konkurencieschopnosť a potom tu máme aj ten COSM program a tu je tiež prísľub navýšenia, to chceme implementovať a v konečnom dôsledku ide aj o to, aby sme rozšírili program Erasmus pre mladých podnikateľov. To je jeden z najúspešnejších programov, ktorý sa bude internacionalizovať. Musíme tu stanoviť nové štandardy, aby noví podnikatelia sa do toho zapájali, aby sme mali pracovné miesta a aby títo ľudia získavali skúsenosti nielen doma, ale i v zahraničí a to je tá správna cesta aké sú šance v budúcom viacročnom finančnom rámci. Už teraz sa začína na tom pracovať. Ako to vyzerá? Možno predpokladať, že malé a stredné podniky, výskum a internacionalizácia bude patriť vašim prioritám? Vy to už poznáte, tento rozpočet a tuto sú rozpočtové kapitoly 2, teda ten okruh 2, to je základ európskeho dotačného rámca srdca. ale potom je tam okruh 1A a ten sa zaoberá, na ino, zaoberá inováciami Erasmus Plus pre mladú generáciu, potom sú tam programy zamestnanosti mladých ľudí vo všeobecnosti. Potom sú tam podporné programy pre malé stredné podniky, startupy a tiež zaoberá sa to aj výskumným rámcom. V digitálnom sektore za posledné roky som získal veľmi veľa skúseností, akú pridanú hodnotu môže e, priniesť európsky výskum, či je to mikro, nanotechnológia, robotika, e, senzorika my sme eh, mali eh, tieto projekty Import of Common Europe, eh, European Interest a mali sme naozaj vynikajúce nástroje, ktoré prinášali pridanú hodnotu aj možnosti investícií a Keby to robili jednotlivé štáty, tak by neboli toho schopní, čo boli schopní robiť spoločne. A mm, musíme konkurovať Ázii, Amerike a pokiaľ ide o malé a stredné podniky, vy poznáte e, moju domovinu, to je ju Nemecká, e, tá, tá, tá e, sa vyznačuje práve takýmito strednými podnikmi a preto je to mojou povinnosťou. A Ďakujem. Teraz Vladimír Maňka. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, zamestnanosť mladých ľudí patrí medzi priority komisie, rady aj parlamentu. Pri rokovaní o rozpočte na rok 2016 ešte nám napriek tomu sa v zmierovacom konaní nepodarilo presadiť nové záväzky na, pre projekt Iniciatíva pre podporu zamestnanosti mladých ľudí, hoci už vtedy bolo evidentné, že tento projekt bol výnimočne úspešný. V tomto konaní sme ale nakoniec prijali spoločné vyhlásenie, kde sme vyzvali jednotlivé krajiny, aby ešte do konca roka 2015 predložili hodnotenie projektu s tým, že v prípade, že bude výsledok pozitívny, tak schválime nové finančné prostriedky na jeho pokračovanie. Vyhodnotenie nakoniec netrvalo 3 týždne, ale 10 mesiacov hoci ministrom práce podľa ich slov stačili tri týždne na vyhodnotenie a my sme takto stratili vlastne celý rok. Nakoniec vyhodnotenie, ktoré bolo v októbri e, lani, preukázalo mimoriadnu úspešnosť projektu a projekt pomohol v niektorých krajinách znížiť nezamestnanosť mladých viac ako jednu tretinu, niekedy až o polovicu. Na základe výsledkov vyhodnotenia sme nakoniec presadili v zmierovacom konaní 500 miliónov eur na tento rok aj keď Európsky parlament požadoval vyššiu čiastku. Otázka. Aké plány, vážený pán komisár, máte v oblasti podpory zamestnanosti mladých ľudí pre rok 2018 a aj pri revízii viacročného finančného rámca, aby sa nestalo, že takáto významná priorita s vysokou pridanou hodnotou znovu nedostane dostatok zdrojov. Ďakujem. Für, ähm die Revision. Pokiaľ ide o revíziu e, viacročného finančného rámca, budeme potrebovať súhlas rady, aby tieto rokovania v rade a parlamente e, dospeli do úspošného konca. Ja som ochotný s mojimi kolegyňami a kolegami prísť s veľmi dobrými argumentami a pomoc tak rade aj vám, že zamestnanosť mladých a tieto opatrenia sú efektívne a že už sú to prvé úspešné kroky a títo ľudia sú už na trhu práce ale ja som si istý, že keď sa pozrieme na trhy práce v najrozličnejších regiónoch Európy, tak zamestnanosť mladých bude prioritou aj v budúcnosti a nesmie to skončiť v programovom období 2020. Musíme sa však pozrieť na to, čo je dosiahnutelné e, a každé euro zmysluplne nasadíme, takže ja budem sám pomáhať s argumentami a ja tiež sa budem za to zasadzovať. Patricia Šulín. Ďakujem, Patricia Šulín, nech sa páči. Besedo predsedujúči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem vám pekne za e, slovo, pán komisár, a teda pán, pán, pán komisár, ďakujem pekne za úvodné vystúpenie. Vážený pán komisár, v čase rastúceho populizmu a zároveň nástupu európskeho e, skepticizmu aj extrémizmu v celom, na celom kontinente, v čase, keď vidíme um, nové trendy postrealistickej politiky, dialóg je stále dôležitejší pre európskych občanov a zda viac ako kedykoľvek predtým. Programy Európskej únie, ako napríklad Európa pre občanov, rovnako ako aj programy v oblasti kultúry a masmédií, zohrávajú naozaj veľmi dôležitú úlohu v tom, aby vysvetľovali občanom, čo Európska únia je a čo im môže priniesť. Tieto programy tiež zároveň vytvárajú aj isté emocionálne prepojenie medzi občanmi Európskou úniou. Ako vy vnímate budúcnosť takýchto programov ako Európa pre občanov? Akým spôsobom plánujete vyriešiť tieto protirečenia medzi snahou získať väčšie financovanie pre tieto programy a zároveň tou realitou na strane druhej, kde okruh 3, a síce bezpečnosť a občianstvo, jednoducho nemá dostatočnú rezervu pre takúto programy. Ďakujem pekne. einen Teil der Jedna časť z týchto programov, eh, tej som sa venoval už minulý rok v oblasti filmu, v oblasti nových médií a kultúry. Ťažisko eh, je však eh, u iných kolegov, kolega Navračiš to má na starosti, ale myslím si, že mimo týchto veľkých eh, dotačných a podporných schém pre infraštruktúru, výskum sa musíme venovať aj týmto mekým témam Európskej únii a pracovať na nich. Keď máme hlavné mesta kultúry v Európe, tak aj kultúra musí byť nástrojom, musí byť súčasťou kompetencií v Európe. A Myslím si, že tuto sa dá relatívne málo prostriedkami dosiahnuť veľa pre pochopenie Európy. A preto som ochotný s vami a s príslušnými odbornými výbormi v parlamente o tom diskutovať a môžeme sa prihovoriť aj o určité navýšenia. To nebudú miliardy, budú to milióny na určité programy, na rozšírenie, na šírenie kultúry, e, práca s mládežou, aby sme dosiahli týchto výsledkov. Ďakujem. Teraz e, Claire Moody. There... Ďakujem pekne. Sú tu tri politické oblasti, ktoré ktorým, vo, voči ktorým sa komisia zaviazala, že ich bude uprednostňovať v rámci európskeho rozpočtu. Je to biodiverzita, klimatické zmeny a rodová politika. V rámci všetkých týchto politík je rodová politika najmenej rozvinutá. Klimatické zmeny a biodiverzita majú špecifickú metodiku, ktoré umožňujú, aby sa ich mainstreaming alebo ich presadzovanie do rozpočtu ďalej vyvíjalo toto bolo umožnené práve vďaka tomu, že komisia investovala do vývoja takejto metodiky. Ale e, investícia prostriedkov a času pre otázku e, presazovania rodovej politiky v rozpočte nebolo e, takýmto rovnakým spôsobom podporované. Takže podporujete presadzovanie aj rodového zosúľadovania a rodovej politiky v rozpočte a ste ochotní investovať do vytvorenia špecifickej metodiky pre tzv. rodové rozpočtovanie? Ďakujem pekne. Určite to má politický zmysel, aby jednotlivé rubriky a e, jednotlivé programy rozpočtu mali určité zastrešenie. Okrem štrukturálnych fondov alebo okrem ekologizácie a podobných princípov, tu musia byť určité zastrešujúce princípy. Napríklad to, že 20 výdavkov musí byť viazaných nejako na ochranu klímy. Nie je to ale jednoduché presadiť. A pokiaľ ide o rodovú problematiku a jej zapracovávanie do rozpočtu, my tu zohrávame dôležitú úlohu, pretože sme príkladom ostatným. Keď sa pozriete na štruktúru personálu komisie, väčšina našich zamestnancov sú ženy. V takých funkciách ako sekretárka, asistent a nižší manažment, tam ženy tvoria väčšinu. Vo e, vyššom manažmente a v najvyššom manažmente tam je to okolo 30 to zastúpenie žien a cieľ 40 je preto dôležitý, um, dôležitý cieľ eh, komisie pána Junckera. A v rámci um, zmluvného práva komisie robíme všetko, čo je možné, aby sme tento cieľ dosiahli. Výhodou je, že u nás ženy sú mladšie ako muži a v priemere majú pred sebou od 3 až 4 roky dlhšiu pracovnú perspektívu ako muži. Čiže táto, tento demografický aspekt tu vlastne e, slúži v prospech nášho cieľa. Ja už som o tomto viedol prvé rozhovory s odborníkmi, ale nie, nedospel som ešte k definitívnej odpovedi, pokiaľ ide o túto problematiku. Ak sa so mnou chcete o tom konkrétne porozprávať, som ochotný, som otvorený. Môžete mi navrhnúť konkrétne nástroje, ako zapracovať lepšie rodovú problematiku do rozpočtu. Ďakujem. Teraz Januš Levandovský, nech sa páči. Herr Kommissar, eigentlich beide Jens Geier und Gerard Depre haben schon Eh, Jens Geier aj Gerard Depret v podstate už moju otázku eh, položili, ale ja to naformulujem inak. Ja si spomínam, v minulosti sme boli spolu v komisii a ty si vždy bol pragmatický a realistický. No a z tohto pragmatického pohľadu sa chcem spýtať, vidíš reálnu možnosť, že eh, dojde k obsiahlej reforme vlastných prostriedkov európskeho rozpočtu. Vieš veľmi dobre, že tie snahy v minulosti nemali dlhého trvania. Ja som sa takisto o toto pokúsil. Možno Brexit nám um, poskytne šancu eh, nejako zmeniť stranu eh, príjmov európskeho rozpočtu, ale ja si želám, aby si bol pragmatický, nie nejaké idei alebo ideály. Správa Monty samozrejme nezavádza nič automatické. Nie je to automatická záruka zvýšených príjmov európskeho rozpočtu. Zvýšené príjmy sa musia opierať o niečo konkrétne, takisto aj o zvýšené výdavky. E, vyžadujú si e, investíciu do pridanej hodnoty na európskej úrovni. Ja tu poviem iba jednu vec. Ak migrácia, ochrana hraníc a takisto rozvojová pomoc, aby sme predchádzali e, migrácii v budúcnosti, tak ak toto sa stane európskou úlohou, tak to nemôže ísť na úkor výskumu alebo štrukturálnych programov. Členské štáty určite budú chcieť, aby sme konali na európskej úrovni pri ochrane vonkajších hraníc, ale na to máme právo žiadať aj nové prostriedky. A samozrejme, tieto prostriedky nechceme brať z infraštruktúry, z výskumu, z nástroja Connecting Europe Facility. Nie, to musia byť nové prostriedky. A toto je v záujme členských štátov a ich bezpečnosti. No a ďalšia vec, správa Monty predkladá všetky nové možnosti príjmov, napríklad daň z finančných transakcií, systém ETS, zdaňovanie uhlíka, zdaňovanie energie, stabilizácia a objasnenie výberu e, DPH a jeho podielu pre EÚ. A teraz našou úlohou je to realisticky posúdiť a ja očakávam, že niečo z tohto, aspoň niečo z tohto príjme aj Európska rada, že to akceptuje. Ďakujem, Viktor Negresku, nech sa páči. Ďakujem. Domnule komisár. Ďakujem pekne, pán komisár. Kohezná politika je pre mnoho členských štátov jednoznačná priorita. A teraz najmä hovoríme o, krajiny, o krajinách na východe Európy. Takže naozaj ma zaujíma, čo si o tejto téme myslíte vy. Aký je váš názor o budúcnosti koheznej politiky a kohezného fondu pre druhú časť viacročného finančného rámca, takisto aj pre budúce viacročné finančné obdobie. A čo sa stane s prostriedkami, ktoré neboli spotrebované k dnešnému dňu? Aká je na to vaša odpoveď a zároveň ako chcete pomôcť členským štátom, ktoré majú problémy pri eh, vynaložení alebo pri eh, čerpaní týchto prostriedkov a nemôžem opomenúť spomenúť jeden dôležitý fakt a myslím tým vaše vyjadrenia z roku 2013. Ja teraz budem citovať z nemeckých médií. Namiesto teda boja proti, eh, kri, dl, proti dlhovej kríze eh, sa Európa musí, eh, sa Európa snaží pozíciovať ako, kraj, ako kontinent, ktorý bude školiť zvyšok sveta. Bojím sa krajín, ktoré nedokážu byť vládnuté, ovládané, alebo teda kontrolované svojou vládou, a tým myslím Rumunsko, Bulharsko a Taliansko Ehm, naozaj si myslíte, že tieto krajiny sú e, nezvládnutelné alebo nie je možné im vládnuť? A samozrejme, môj názor je iný ako váš názor v roku 2013 a bol by som rád, keby ste tieto vyjadrenia vysvetlili, prípadne aby ste ich stiahli, pretože budete spravovať rozpočet Európskej únie, takisto aj ľudské zdroje, ktoré pochádzajú aj z týchto krajín, ktoré ste v roku 2013 spomenuli. Ehm, ich finde, dass die Stabilität Domnievam sa, že stabilita v členských štátov um, v členských štátoch doteraz je dôvodom na obavy. Dochádza k veľmi častým zmenám vlád. Vlády sú dosť nestabilné, e, nemajú veľkú kapacitu konať. No a ja som to vtedy chcel vysvetliť. Bulharsko určite onedlho bude mať už vládu, ktorá bude e, konania schopná pokiaľ ide o štrukturálne fondy, musíme tam využívať flexibilitu a prenositeľnosť. A to, čo sme predložili ako zjednodušenia, to musíme aj implementovať. Naše pravidlá pre využívanie financií na projekty sú často extrémne zložité. A keď členské štáty potrebujú podporu niekedy pri čerpaní týchto prostriedkov, mali by sme posilniť ich administratívu, mali by sme im poskytovať poradenstvo a podporu. A okrem toho k tomu môžem ešte dodať, že tieto štrukturálne programy budú potrebné ešte veľmi veľa rokov, pretože regióny Európy naozaj takéto programy potrebujú. Ako niekto, kto pochádza z Nemecka, chápem, čo si vyžaduje budovanie regiónov. Bez štrukturálnych fondov by budovanie nových spolkových štátov v Nemecku v roku 1990 e, neúspechom Brandenbursko, Sasko a tak ďalej, e, tieto e, štáty naozaj veľmi profitovali z týchto štrukturálnych programov. Ďakujem a teraz má slovo Reimer Böge. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, vy ste povedali, že rozpočtové právo je kráľovské právo, to je pravda pri praktickom presadzovaní Lisabonskej zmluvy sú tu výhody, ale aj nevýhody. Takže ja sa pýtam ešte raz na tú galaxiu a takisto outsourcovanie parlamentu, ktoré sa e, realizuje, keď sa e, vynímajú niektoré nástroje z európskeho rozpočtu. Takže predlženie fondu EFSI, bude to téma, kde komisia bude spolupracovať s parlamentom a bude ho podporovať? Druhá otázka. Viete, že v parlamente sa diskutuje o iniciatívnej správe, ešte neuzavretej, vo výbore Ekona, vo výbore pre rozpočet, o rozpočte eurozóny. Ako vidíte túto tému, ako vnímate stabilizáciu eura bez toho, aby sme e, vytesnili členské štáty, ktoré nemajú euro? Ako stabilizovať eurozónu a či je možné vytvoriť rozpočet eurozóny? Čo si myslíte? a ako sa to odrazí v ďalšom viacročnom finančnom rámci. Ďakujem. Ako už predtým bolo povedané, sú obdobia, kedy je potrebné pragmaticky vytvárať nové nástroje. A obdobia finančných krízy, kríz, keď sa štáty nachádzajú v recesii, e, sú práve takýmito obdobiami. Teraz e, máme dobré argumenty E, prečo potrebujeme FC a môj predseda predložil fond FC a musíme ho teraz implementovať. No a potom prichádzajú obdobia, kedy je potrebné integrovať, kedy je potrebné rozpočty štruktúrálne konsolidovať. A ja si myslím, že ďalší viacročný finančný rámec e, bude práve takýto. Všetky externé projekty a všetky fondy a všetky externé programy bude potrebné integrovať, ak to bude možné. EFSI podľa mňa doteraz e, fungoval dobre. Kolega Katajnen je za toto zodpovedný a myslím si, že veľmi ochotne parlamentu opäť poreferuje, aké e, projekty boli realizovateľné v ktorých krajinách z fondu EFSI a ktoré sa mohli zrealizovať skôr. A ja si myslím, že to kráľovské právo pokrýva všetko. Ja som 26 rokov bol v spolkovom sneme poslancom. Ja teda sa cítim skôr ako člen parlamentu, ako vlády alebo komisie. Ja teda vždy budem vašim partnerom, keď budete žiadať spoluprácu a keď budete žiadať, aby parlament bol zapojený do rozpočtovej politiky, keď pôjde o výdavky a príjmy na európskej úrovni. Ďakujem. Teraz Eder Garcia Zabal Rubia. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že Európska investičná banka je kľúčovým partnerom Európskej únie a e, je stále viac a viac zastúpená pri presadzovaní a vykonávaní európskych politík v praxi. To platí pre nový Junckerov plán, takisto aj pre ďalšie dôležité e, finančné nástroje, o ktorých hovoríme. Ale zdá sa, že komisia chce do istej miery získať riadenie nad Európskou investičnou bankou a, a zároveň chce istým spôsobom vlastne e, presa, prepojiť Európsku investičnú bankou e, s, s záručným plánom alebo s plánom európskych zárok. E, tento, parla, tento plán sa teraz musí vyrokovať s Európskym parlamentom. Chcela by som vedieť, čo si o tom myslíte vy, pán Oettinger, o, tomto téme, o tejto téme vlastne, že, sa, že si kontrolu nad záručným fondom opätovne získa Európska komisia a či by mal Európsky parlament bojovať za túto pozíciu, respektíve či by mal protiváhou namietať pozíciu, ktorú zaujala Európska rada. Wir sind äh, viele Mitarbeiter. Ehm, nás je veľmi veľa pracovníkov, ehm, v parlamente v Luxemburgu, aj v komisii, poznám EIB v Luxemburgu a e, naozaj mám o nich vysokú mienku. Európska investičná banka je neporaziteľná, pokiaľ ide o bankové kompetencie, pokiaľ ide o vyhodnotenie investičných fondov, o výpočty, o zámeroch pre infraštruktúru a komisia má veľké skúsenosti v implementá- s implementáciou, s kolegiálnou implementáciou aj týchto kohezných programov spolu s členskými štátmi a myslím si, že to e, platí aj pre FC. FC má aj iné úlohy, teda nie je buď alebo, e, buď len komisia alebo len EIB. E, myslím si, že to môže byť veľmi dobré partnerstvo a môžu sa veľmi doplňať, veľmi dobre doplňať a to môže byť tá správna cesta. Pričom však jasné musí byť, že EIB má vo svojej zodpovednosti a že tam nesmie byť demokratická kontrola. Vy ako parlament, je to 16 až 18 miliárd, ktorými ručíte za e, rizikami v Junckerovom pláne, takže ste spolu zodpovední, čiže to musí byť transparentné, spolupôsobnosť tam musí byť, ale myslím si, že tá spoluzodpovednosť a operatívna činnosť je EIB je obohatenie práce komisie. A teraz Siegfried Neusen. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán komisár Oettinger, ďakujem pekne za vaše úplné odpovede, ktoré ste nám ponúkli, za jednoznačné postoje, ktoré ste zaujali k dôležitým témam, vrátane a otázke vlastných zdrojov a takisto aj otázke budúceho viacročného finančného rámca. Spoliehame sa na to, že budete brať Európsky parlament zodpovedne ako spolulegislatívny orgán, že nás budete informovať zavčasu a zabezpečíte dobré fungovanie medzi našimi inštitúciami v rozpočtových otázkach. Dve otázky. Najprv videli sme, ako sa vyvíjajú finančné nástroje v priebehu predchádzajúcich rokov, takisto vrátane EFSI ako kľúčového investičného nástroja. Ale takisto vidíme aj to, že tu sú členské štáty v Únii, ktoré majú ťažkosti pri prístupe k takýmto finančným nástrojom, a to práve kvôli nedostatočne rozvinutým finančným trhom v takýchto členských štátoch. Okrem iného vlastne finančné trhy v Sofii alebo v Bukurešti sú menej rozvinuté ako vo Frankfurte a v Paríži a Európska únia vlastne e, e je kľúčovým investorom v týchto krajinách akým spôsobom chcete nájsť rovnováhu medzi európskymi grantami a investičnými nástrojmi do budúcnosti. A moja druhá krátka otázka je, že naša skupina podporuje to, aby sme e, zabezpečovali interrailový lístok pre všetkých mladých ľudí v Európe, ktorí dosiahnu 18 rokov. Predchádzajúca komisárka Georgieva slúbila, že spustí pilotný projekt v tejto oblasti. Otázka je, aký je váš názor na tento projekt a ako vnímate financovanie takéhoto pilotného projektu pre ponúknutie interrail lístka pre e, mladých ľudí v Európe. Ďakujem pekne. Komisia, ako aj EIB, toho času sa pozerajú na to, ako využívať tieto záruky z fondu EFSI pre projekty v členských štátoch a regiónoch. Veľmi podrobne to skúmame. Nemôžeme to dosiahnuť tak, že všetkým dáme rovnako, povedzme, keď to prepočítame na hlavu Musíme to hodnotiť podľa bežných pravidiel bank, ale tiež mm, nemôžeme e, e, chcieť ani to, aby sa niektoré štáty na tom príliš silne zúčastňovali a niektoré vôbec nie. A sú tu tie štrukturálne rozdiely a preto EIB na to má rozhodujúci podiel, to je úloha bank keď máme bankovú úniu a vnútorný trh, tak v regiónoch, kde bankový sektor je skôr konzervatívny alebo slabý, musí tam byť aj schopná byť banka zvonku, ktorá bude investovať a tieto prostriedky a záruky využívať a prípadne to musí byť úlohou komisie, aby spolu s príslušnou regionálnou alebo štátnou vládou, nejakými reklamnými opatreniami alebo rozhovormi poskytla podporu. A pokiaľ ide o tú tému Interrail, máme Erasmus, máme mobilitu v Európe, máme voľný pohyb osôb a práve tá mladá generácia to využíva. Podľa mňa je to vynikajúce aj z hľadiska ekológie, keď mladí ľudia môžu lacno a výhodne cestovať vlakom a to myslím si, že bude veľmi úspešné, ale to nesmie ísť na úkor Erasmu, takže na to musia byť príslušné obálky. Merci mes collègues. Ďakujem kolegom z rozpočtového výboru za otázky, ďakujem všetkým, ďakujem aj pánovi komisárovi za odpovede. No a teraz je už rad na pani Gresle, ktorá prevezme predsedanie. Ďakujem. Ja vám gratulujem, pretože ste to vynikajúco časovo zvládli, takmer podľa plánu. Teraz kolega Sarvama na 3 minúty dostane slovo. Najskôr teda sú na rade koordinátori. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Pôvodne som sa chcel spýtať na konkrétnu implementáciu toho základného princípu ehm, rozpočtu zameraného na výsledky. Ale môj kolega, vzácný kolega Ashworth, už túto otázku položil. Ale keďže si naozaj nemyslím, že ste nám dali dobrú odpoveď alebo kompletnú odpoveď na túto otázku, musím ju položiť znova. Inými slovami, Aké budú vaše prvé konkrétne kroky, aby ste túto iniciatívu posunuli ďalej? Implementácia B4. A po druhé, otázka presnosti dát, ktoré zaznamenávajú členské štáty a orgány členských štátov. Každý rok dvor auditorov spomína túto tému vo svojej výročnej správe, že je tam mnoho chýb, ktoré mohli byť detekované už na úrovni členských štátov, ak by komisia a členské štáty využili všetky informácie, ktoré majú k dispozícii. Takže čo plánujete spraviť so zlepšením tejto situácie? Komisár, pite. Nech sa páči, pán komisár. Dovolte uviesť jeden príklad z sektorov energetiky. CEF, Connecting Europe Facility a spolufinancovanie cezhraničnej infraštruktúry pre plyn a elektrickú energiu, alebo <clears throat> zásobníky a financovanie obnovy elektrickej e, rozvodnej siete. V rámci MFF e, tam máme vyše 9 miliard eur pre celú Európsku úniu. Keď máme všetky tieto veci, tak si musíme definovať ten e, veľký cieľ. napríklad integrácia všetkých štátov EÚ do trhu s plynom a elektrickou energiou. Musíme sa vyhnúť napríklad tomu, aby jeden členský štát e, bral energiu z jedného tretieho štátu. Takisto diversifikácia zdrojov a vedení. Takisto v konečnom dôsledku zníženie ceny plynu. Máme tu príklady Fínsko, Lotyšsko, Litvu, Estonsko, Poľsko. A ja tvrdím, že to bola aj moja politika diverzifikácie vedení a zdrojov, ktorá tu napomohla a aby sme predchádzali monopolom, pretože e, musíme bojovať proti riziku bojkotu a e, to sa nám podarilo. A takisto sme pohli cenami. Pri každom investičnom programe si musíme definovať celoeurópsky cieľ najskôr, a na základe toho cieľa potom musíme ten výsledok merať. No a potom musíme posúdiť aj nákladovú účinnosť. Musíme posúdiť, či e, vlastne konanie na európskej úrovni bolo lacnejšie ako konanie na národnej úrovni. To platí e, v energetike a v digitálnom sektore a tam sa to dá naozaj veľmi, definitív, veľmi presne vypočítať. Ďalšia vec. Zjednodušovanie legislatívy úplná transparentnosť komisie a rokovania s členskými štátmi v oblastiach, kde sme spoločne zodpovední za e, implementáciu. Toto sú moje zásady. Ďakujem a teraz pani Ajala Sender. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, vážený pán komisár Oettinger. Chcela by som e, spomenúť dve témy, e, ktoré sú kľúčové samozrejme aj pre vašu krajinu a máte teraz dve tieto agendy. Je to rozpočet a digitálna agenda a má to Nemecko vlastne v rukách a je to aj otázka budúceho rozpočtu Európskej únie. Ako e, Španielka e, si pamätám, ako ste trvali na pokutách, ktoré Španielsko malo zaplatiť, tak ako aj Portugalsko. Mali to byť sankcie, e, ktoré mali viesť k tomu, že boli stiahnuté milióny eur v štrukturálnych fondoch. Po všetkých tých obetiach krajiny museli urobiť v oblasti rozpočtovej politiky. To platia aj pre vašich kolegov z kolegia komisárov. Nakoniec, keď sa vaši kolegovia väčšinou rozhodli, že nebudú sankcie, vy ste naďalej trvali na tých, na tých sankciách preto sa chcem ako Španielka, e, ako poslankyňa za Španielsko, ktorá je veľmi znepokojená touto reakciou, ktorú ste vy mali a čo to spôsobilo na strane španielských občanov, ktorí nechápali, ako je možné, že po tom všetkom, čo sme, čím sme si prešli, ako je možné, že akými argumentami vy zdôvodnite to, aby sme nanovo e, spôsobili niečo podobné a vy sa znova vrátite a môžete znova tvrdiť niečo podobné a správať sa takýmto spôsobom. Pojďte. Pokiaľ ide o tému rozpočtová politika členských štátov, musíme dbať na to, aby Európska únia, respektíve eurozóna, neostali rozštiepené. Vidíme, že komisia e, je spolu zodpovedná za dodržiavanie pravidiel v eurozóne, ale e, je kritizovaná veľmi tvrdo z úplne protichodných dôvodov z rôznych strán. Nás kritizujú Španielsko a Portugalsko napríklad a potom nás kritizujú aj Nemecko, Holandsko a Fínsko a iné štáty s o, úplne opačnými argumentami. A tu komisia musí robiť všetko preto, aby sa prekonalo toto roztiepenie názorové v Európe máme pravidlá ako maastrichtské pravidlá, e, six-pack, two-pack a tak ďalej. A tie musíme naďalej dodržiavať, to sa nesmie zanedbávať. Pán Kölmer sa pýtal, či zahodíme všetky pravidlá e, paušálne. Um, a tým poukázal na niečo veľmi dôležité. Ja si uvedomujem takisto aké dôležité sú štrukturálne programy ako, pre, pre štáty ako Portugalsko alebo nové členské štáty alebo aj Španielsko. Ja si to plne uvedomujem. Ja skúmam investície týchto štátov a vidím, že bez európskych programov by mnohé veci sa vôbec nedali zrealizovať. Preto vám sľubujem a uistím vás, že ja nie som zástupcom nemeckej vlády v Európskej komisii. Ja budem a som európskym komisárom, ja pochádzam síce z Nemecka, narodil som sa tam, ale teraz nesiem celoeurópsku zodpovednosť za e, Španielsko, za e, Nemecko, za všetky členské štáty. Nemecko nebude zohrávať pri výkone mojej funkcie žiadnu osobitnú úlohu. Ďakujem a teraz pán Čarnecký. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedajúca, pán komisár, vám ďakujem za vašu prezentáciu. Mám jednu otázku. E, nedávna štúdia, ktorú urobil jeden z odborov Európskeho parlamentu ohľadom financovania mimovládnych organizácií, táto štúdia hovorí o tom, že tieto neziskové organizácie využívajú aj grantové zdroje pre svoje základné fungovanie a financovanie Ehm, na, na druhej strane toto sú dáta, ktoré zdieľajú mnohí ľudia, najmä čo sa týka dát z FTS. Aké sú vaše plány zlepšiť tento systém a v akom časovom horizonte? Ďakujem pekne. Pán komisár, pýtaj. E, pán komisár, máte slovo. Mimovládne organizácie sú súčasťou našej občianskej spoločnosti a patria k občianskej angažovanosti neoddeliteľne a sú veľmi dôležitým doplnením a veľmi dôstojným doplnením grémy ako parlament, rada alebo komisia, ktoré svoju činnosť vykonávajú profesionálne. Keď som pracoval v miestnom zastupiteľstve alebo v spolkovom sneme alebo na európskej úrovni, vždy som rešpektoval mimovládne organizácie a ich prácu. A ja si myslím, že ich podpora je dôležitá aj um, formou projektov z európskeho rozpočtu. Platí samozrejme, um, že bez ohľadu na to, kto dostane peniaze, komisia spolu s rozpočtovým výborom Európskeho parlamentu musí kontrolovať tieto výdavky aj prípadne s podporou Európskeho e, dvora auditorov alebo OLAFu je potrebné e, vždy sledovať, či nedochádza k podvodom alebo či sa zle nevyužívajú prostriedky. Ale nemyslím si, že toto je nejaká osobitná téma, ktorá by sa týkala iba mimovládiek. Je to všeobecná téma podporných programov. Nemusíme tu nikoho vypichovať, nemusíme nikoho diskriminovať Takže toľko k tým mimovládnym organizáciám. A teraz kolega Ali, nech sa páči. <clears throat> Pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár Oettinger, jedna z najväčších víziev, ktorým čelia členské štáty pri využívaní európskych zdrojov, je zjednodušenie pravidiel v rámci vášho návrhu znižovania administratívneho bremena pre konečných užívateľov týchto prostriedkov. Um, to je naozaj niečo, to, čo musíme uviezť do praxe sme vo veľmi dôležitom obdob, časti obdobia viatočného finančného rámca. Veľmi radi by sme e, poznali, aké sú vaše ambície dostať záväzkom vašej predchodkyne a e, ako chcete zlepšiť spoluprácu s oboma výbormi, ktoré e, zohľadňujú vaše portfólio. Týka sa to jednak výkonnostného rozpočtovania alebo rozpočtovania podľa výkonnosti a zvýšenia európskej dôveryhodnosti. Inými slovami, je dôležité, aby ste eh, podporili celkovú účinnosť európskeho eh, rozpočtu a vynakladania prostriedkov. Aký je váš názor eh, ohľadom Ehm, zavedenia niekoľkých európskych veľkých projektov, ehm, z ktorých by benefitovalo viacero členských štátov. A po druhé chcem upremiť vašu pozornosť na jeden problém a týka sa to implementácie programu programov v rámci viacročného finančného rámca, najmä je to meškanie pri ich spustení v rámci súčasného programového obdobia, kým um, vlastne e, e, poukázané prostriedky v roku 2017 boli veľmi malé. a Presúva sa veľká časť rozpočtových prostriedkov do ďalších rokov a to bude spôsobovať veľké problémy pre európsky rozpočet, ku ktorým dôjde najmä v spojitosti s nadchádzajúcim Brexitom. Pán komisár, Pán komisár, nech sa páči. Pri všetkých programoch na akejkoľvek úrovni musíme zachovať rovnováhu medzi zjednodušením, zoštíhlením byrokracie a na druhej strane musíme zabrániť zneužívaniu, zabrániť neúčinnosti na druhej strane. A toto na európskej úrovni platí obzvlášť všetky tieto programy. Nie je to jednoduché na lokálnej úrovni. Mali sme tam na lokálnej úrovni, miestnej úrovni program pre prácu s mládežou, ale keď to máme na európskej úrovni, tak máme 28 kultúr, máme 28 administratív na eh, realizáciu a aj zúčtovanie týchto programov. Ja som voľa kedy v mojej krajine počúval od eh, poľnohospodárov, že využívanie poľnohospodárskych programov je strašne ťažké, pretože my chceme produkovať, pracovať a nie robiť účtovníctvo. Ja to chápem, ale na druhej strane, keď máme toľko to veľa poľnohospodárskych programov, máme greening a teraz uh, extenzifikujeme, máme konkrétne úlohy, to už nebude, jedno, to nebude jednoduchšie. A preto je to vždycky e, taká tá rovnováha. Na, na jednej strane by to malo byť čo najjednoduchšie aj teraz v tomto priebežnom, teraz kto, platnom viacročnom finančnom rámci sú určité no, podmienky, ktoré treba splniť, ale na druhej strane e, musíme pracovať tak, aby to nebolo korupčné. A teraz pani Denis de Jong. Komisáris Ettinger. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, vážený pán komisár Oettinger. Jedna z otázok e, z pohľadu Výboru pre kontrolu rozpočtu je otázka toho, ako sa chcete vysporiadať s lobbystami Mali ste 36 stretnutí za posledný, no, poslednom obdobie a mnoho z nich to boli lobbysti z veľkých firiem, um, ďalší lobbysti z odborov, z environmentálnych organizácií, neziskoviek a tak ďalej a tak ďalej. 10% vo vašom výkaze stretnutí sú iní. Um, v, v vašich odpovediach ste povedali, že odpoviete na akúkoľvek otázku zo strany neziskových organizácií, ale problém, na ktorý narážame my, je ten, že fondy, ktoré eh, majú ostatné lobbystické organizácie alebo skupiny, sú častokrát oveľa väčšie ako tie fondy, ktoré majú k dispozícii neziskové organizácie. Takže moja otázka je, či ste aktívne vyhľadali aj názory iných skupín a zároveň A tu, bola aj, eh, tu aj názor expertnej skupiny, eh, ktorý e, hovoril, že by to mala byť istá kompenzácia nákladov pre neziskovky. moja otázka je, či zastávate aj vy takýto názor. Nech sa páči, pán komisár. Za posledných 7 rokov som mal dočinenia s mnohými asociáciami, mimovládnymi organizáciami, zväzmi na európskej úrovni, vnútroštátnej úrovni, regionálnej úrovni. A ja si myslím, že oni e, chcú e, stabilný finančný základ a e, toto nikdy nebol predmetom našich rokovaní, ale konkrétne, keď sa pozriete na novú úlohu digitálne hospodárstvo, tak ja vám to viem aj dokázať. Budete mať tisícky, tisícky želaní od malých a stredných podnikov, od remeselníkov, priemyselných zväzov na národnej úrovni No a pozrite sa, v niektorých členských štátoch e, e, to nie je priemysel, ale je to tá stredná vrstva, ktorí zaviedli digitalizáciu. A v niektorých členských e, krajinách som sa zúčastnil 30-40 podujatí, aby som si vypočul predstaviteľov týchto malých a stredných podnikov, aby som ich informoval o digitalizácii. My žijeme revolúciu a keď nebudeme dávať obrovský pozor, tak Európa bude stlačená ako sandwich z jednej strany Áziu a z druhou USA. Tu nejde len o priemysel, ide o pracovné miesta, pracovné miesta pre mladých ľudí, pre mladé ženy a to sa nedá urobiť tak, že to vytvorí komisia. Komisia nemôže povedať, že my každoročne vytvoríme 1% viac pracovných miest. Tieto pracovné miesta sa vytvoria dobrou infraštruktúrou, vzdelávaním a to sa môže vytvoriť v každej krajine, či je veľká alebo malá. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste mi tu boli nápomocní, pretože ja rokujem s predstaviteľmi hospodárstva o konkurencieschopnosti, o zabezpečení pracovných miest, o, o tom, aby sme do, dosiahli investície do Európy. Ale ja som aj z Kuave, Intel, Cisco, Julit um, eh, Packard, so všetkými možnými, aby sme zvýšili mm, atraktivitu digitálneho vnútorného trhu pre azijské spoločnosti. A každý hospodársky minister by to tak urobil, či je to sociálny demokrat, či je to liberál, či je zelený. Zelených máme v Nemecku veľa. Všetci to tak robia. To je moja povinnosť, aby som sa obrátil na priemysel a aby som im ozrejmil atraktivitu našej lokality Európe. Ďakujem pekne a teraz e, pán Javor. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Od roku 2014 ste sa stretli s Deutsche Telekomom viac ako so všetkými ostatnými e, operátormi v rámci vášho portfólia spoločne. Máte jednu z najviac nevyvážených eh, histórií eh, s lobbystami zo všetkých komisárov, a to len na základe vašich publikovaných eh, stretnutí. Okrem toho tu máte pomerne veľkú dubióznu kvalitu vašich stretnutí s lobbystami a to je spochybnené ešte tým neslávnym letom s lobbystom, čo vy ani nezaznamenávate ako stretnutie s lobbystom. Vaša budúca téma alebo vaše budúce portfólio budeme na starosti dohľad nad kvalitou a transparentnosťou práce z celej, celej komisie. Ja musím povedať, že vaša osobná história rozhodne nie je zárukou vášho záväzku a v tomto smere, pričom transparentnosť pri lobbingu je kľúčovým predpokladom pre dôveru európskych občanov v európske inštitúcie. Práve preto sa vás chcem spýtať, aké konkrétne kroky plánujete prijať, tak aby ste e, vlastne vyplnili tie nedostatky e, v oblasti nariadenia o práci lobbystov. A vy tieto nedostatky a medzery v pravidlách poznáte veľmi dobre osobne. E, napríklad tie stretnutia, ktoré sú, nie, sú, nie sú označené ako meeting alebo stretnutia. Ako zabezpečíte, že aj takéto neadekvátne kroky budú adekvátne potrestané pod vašim dohľadom v budúcnosti? Ďakujem. Komisár, Nech sa páči, pán komisár. E, vážený pán poslanec, pokiaľ ide o moju minulosť, ja by som vás chcel poprosiť, keby ste sa opýtali svojho kolega Reinharda Budikova, on ma veľmi dobre pozná, on pozná aj moje slabé stránky, ktoré mám, ale určite nemá predsudky a je mojim súčasníkom aj sudcom, pokiaľ ide o moju profesionálnu prácu, pretože celé roky so mnou bol v našom parlamente a určite ma vie najlepšie ohodnotiť. Po druhé, Eh, pokiaľ ide o moju zodpovednosť, k tomu patrila digitálna infraštruktúra, širokopásmové, eh, širokopásmový internet, telekom, eh, spoločnosť. Takže toto bol, bolo nejak, akákoľvek oblasť, to bola naozaj tá zásadná oblasť a keď sa chceme dopracovať k vybavitovej spoločnosti, potrebujeme telekomové hospodárstvo. To znamená, že všetky podniky, európsky hráči, národní hráči, regionálni hráči, miestni hráči, E, teda noví aj e, bývalý a preto ja som v tomto sektore Telekom viedol pravidelne rozhovory s rôznymi asociáciami, pretože na začiatku mojej práci e, sme mali trilóg, tam to bolo dohodnuté a my sme predložili balík Telekom. To bola moja taká hlavná práca, ktorú som predložil minulý rok v septembri a presne táto práca nie je možná bez tohto sektoru. Takže tam je, mus, tam je potrebné využívať tú expertízu toho sektoru. Takto ja chápem moju prácu. E, samozrejme, že digitalizáciu hospodárstva a miliardy investícií, tu sa predpokladá, 500 miliárd investícií do optických káblov a do 5G. A to sa nedá bez priemyslu a proti priemyslu a preto pre mňa tento rozhovor s priemyslom, so zväzmi bol pre mňa dôležitý a preto ja to vnímam ofenzívne a ja, to, ja som takto chápal moju prácu ako komisára pre digitalizáciu. Ďakujem veľmi pekne, teraz sa dostávame do problémov. Dohodli sme sa na troch minútach rečníckého času. Teraz pán kolega Vali z FDD chce niekto iný sa prihlásiť, pretože ho nevidím. Dobre, tak teraz pán Zdechovský. Ďakujem pekne, pán komisár. Dúfam, že moja otázka vás nerozčuli, tak ako otázky mojich predrečníkov. Chcem sa opýtať na tému, ktorá nás naozaj veľmi trápi ako kontrolný výbor, a to je otázka toho, že niektoré európske inštitúcie nechcú spolupracovať eh, pri eh, absolutóriu európskych inštitúcií, je to najmä Európska rada. Tá sa dlhodobo vyhýba eh, tejto téme a bojkotuje prerokovanie absolutória. A to je aj práve jedna z tých kritík občanov Európskej únie, ktorí hovoria, že pozrite sa napríklad na európske inštitúcie, ktoré sú netransparentné. Vaša predchodkynia slúbila, že v tejto oblasti sa pokusí zabezpečiť nápravu. Chcem sa spýtať, či poznáte tento problém a či s ním budete niečo robiť. A ešte druhá otázka, veľmi podobná a stručná, doplním len to, čo hovorili ostatní kolegovia, zobrali mi z úst to, čo som sa chcel spýtať. Po roku 2020 musíte do, teda do koncu tohoto roka pripraviť rozpočet. To je rozpočet e, na dlhodobé obdobie 2021 až 2028. Chcem sa spýtať, či do neho budete zahrňovať aj priority ako napríklad nové technológie, inovácie alebo vnútorná bezpečnosť. Ďakujem pekne za odpoveď. Herr Kommissar, bitte. Pán komisár. Pán poslanec, bez pochyby v demokratickej spoločnosti každý, kto má nejaký mandát, musí byť blízko občanovi. A to je jedno, či je to parlament, rada, ministri, komisia. E, všetci bez toho nebudeme môcť stabilne pracovať. E, z toho žije e, demokracia. Teda bez nášho obyvateľstva nebudeme môcť ďalej pracovať. A komisia momentálne skúma, čo môžeme zlepšiť my v oblasti komunikácií, v médiách, sociálnych médiách, v dennej prítomnosti alebo v našej prítomnosti, takže budeme pro propagovať našu prácu v národných parlamentoch. Ale ja si myslím, že pokiaľ ide o usilovnosť a pokiaľ ide o to, ako chodíte do svojich volebných okrskov, Ehm, ako vy budete prezentovať eh, naše inštitúcie. My eh, sa nemôžeme robiť horší, ako sme. Transparentnosť Európy je oveľa vyššia ako kdekoľvek inde. Žiadny minister ehm, štátu nie je taký transparentný ako my. Ale máme problém. My na ten počet obyvateľov máme primálo poslancov a tiež jeden komisár na jednu krajinu, to tiež nie je nejak veľa. Ale e, táto myšlienka musí byť podporovaná aj národnými ministrami, aby propagovali náš projekt. A pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, ja som uh, pevne presvedčení, že sektor inovácií a výskumu je pridanou hodnotou Európy a to sa bude musieť v budúcnosti zvyšovať a neznižovať. A teraz pán kolega Gajer. Ďakujem veľmi pekne. My v našom výbore pre kontrolu rozpočtu sa veľmi zamýšľame nad tým, aká je chybovosť a, a ako ju túto chybovosť pri rozpočtovaní znížiť. To je otázka. Myslím si, že nemusím to tu ďalej spomínať. To je otázka legitimácie európskej politiky a európskej inštitúcií a tá môže byť pre nás rozhodujúca. A teraz nemám na mysli euroskeptikov a nepriateľov Európy, ktorí nechcú uznať, že nejaká chyba môže byť aj formálnou chybou a hneď eh, oni to považujú za podvod a korupciu, čo je nesprávne. Ale tiež sa musíme spoločne zamyslieť nad tým, ako túto chybovosť znížiť Notoricky máme určité oblasti, ako napríklad rozvoj vidieka, regionálna politika, kde máme notoricky vysokú chybovosť čiastočne, respektíve predovšetkým um, tento dvor auditorov sa pozerá na to, ako sa niektoré prostriedky nevyužívajú a ako tieto chyby nie sú napravené. Takže moja otázka je, ako to chcete zlepšiť, ako to chcete zmeniť. Pán komisár, ja som sa zamýšľal nad touto naozaj veľmi záslužnou prácou vášho kontrolného výboru a zaoberal som sa informáciami o vašej práce a ja vás chcem e, veľmi pekne poprosiť, aby ste v tejto práci naďalej presne takto pokračovali. Pokiaľ ide o tú chybovosť, myslím si, že sme na dobrej ceste. 3,8 e, je menej ako 4,4, ale touto cestou sa musíme uberať ďalej. A potom návratnosť prostriedko, navracanie prostriedkov, tam sa musíme, rozli, musíme rozlišovať, či je to chyba, či je to podvod, či je to korupcia. Chyba a milica, to je ľudské, čiže náprava týchto chýb a potom znižovanie chybovosti na menej ako 2%, to bude ďalším krokom. Potom pôjde aj o to, aby sme túto spoluprácu s dvorou auditorov e, zlepšovali, aby sme v nej pokračovali. Ja som tiež už rokoval s ich predsedom a pokiaľ ide o tú politiku výkonnosti a znižovania chybovosti, to myslím si, že je správna cesta na to, ako by sme e, občanom zvýšili akceptovateľnosť našich postupov tiež EPO, to je dôležité a e, budem pracovať, e, budem pokračovať v prácach pani Georgievy, pokiaľ ide o európske prostriedky, pokiaľ ide o využívanie prostriedkov zo strany európskych daňových poplatníkov. Európskeho prokurátora, tiež spolupráca s Európskym prokurátorom, no a potom štruktúrálne fondy. E, pán kolega Černecký e, odovzdal svoj rečnícky čas a teraz pani kolegyňa Dlabajová. Much, Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, pán komisár. Všetko dobre do nového roku v prvom rade. Vidím, že viacerí moji kolegovia začali tento rok v dobrej nálade, pretože sú veľmi vtipní dnes, hovoria, e, že vám ďakujú za úplné odpovede, ale Otvorene musím povedať, že ja som toľko konkrétnych odpovedí veľmi nepočula. A musím sa vrátiť k niektorým otázkam, ktoré neboli zodpovedané. V prvom rade téma, ktorá je veľmi blízka nášmu výboru pre kontrolu rozpočtu. Vy ste hovorili v vašich písomných odpovediach, že ste silným podporovateľom rozpočtu, ktorý je znaný na výsledky. A spomenuli ste napredovanie, ktoré bolo dosiahnuté, takisto je budúcnosť spolu s pozitívnymi dopadmi na rozpočty a aj na e, pozíciu jednotlivých partnerov. Ale chýbajú mi tu dva kľúčové prvky. A síce e, súčasný stav e, líderstva v oblasti projektu rozpočet zameraný na výsledky a keďže toto líderstvo bolo slúbené, eh, mali tam byť, mal tam byť silný eh, poradca, ktorý to bude viesť tento program. Kto je táto osoba? Kde je? A prečo na neho čakáme? A kedy tu bude? Kedy tu bude nejaká kontinuita nadviazaná na prácu vašej predchodkyne? Ako ju zachováte? Čo robíte v oblasti konkrétnych krokov? A ešte jedna otázka, ktorá podľa mňa nebola zodpovedaná a to je niečo, čo keď kolega kolegyňa, tá kolega spomenul to súkromné lietadlo. Ja sa vás chcem spýtať, či ste ochotní predstaviť konkrétny návrh, aby ste jasne spresnili pravidlá pre využívanie súkromných lietadiel. A poprosím vás, nevtipkujeme v tomto roku a e, skúsme sa pokúsiť o konkrétne odpovede. Pán komisár, nech sa páči. K tej druhej záležitosti som odovzdal zdôvodnenie, ktoré bolo rôsiale a to som zodpovedal aj v rámci písomných odpovedí. K tej prvej otázke eh, Budget Focused on Results. Um, E, ja by som to chcel uviesť cez sektor energetiky. Vieme, že v oblasti plynu v niektorých členských štátoch sme mali monopoly, mali sme problémy, e, prišlo k výpadkom, k výpadkom dodávkach, e, spomínal som pobaltské krajiny a potom, keď som povedal, že výsledok, výsledok by malo byť, že máme viacej ako jedného dodávateľa, viacej dodávateľov, väčšie skladovacie kapacity a väčšie distribučné siete Litva, Fínsko, Estónsko a tuto sme to financovali cez Európsku úniu. Cieľom musí byť zvýšiť do, bezpečnosť dodávok energií. A potom, keď sa pozrieme na ceny plynu, musia to byť európske ceny a potom, keď vy, vytvoríme tieto interkonektóny, tak musíme tam mať LNG terminály, musíme mať plynovody a potom môžeme hovoriť aj o e, skladovacej kapacite a potom sa môžeme pozrieť, či ten, táto cena plynu je vhodná pre Európsku úniu, či máme viacero dodávateľov, či máme viacero zdrojov, viacero, e, viacero vedení, viacero plynovodov, áno či nie. A podľa toho budeme merať, či bol projekt e, úspešný alebo nie a potom e, vodcovstvo, to, to každý komisár, každý komisár vo svojom sektore sa zodpoveda predsedovi, keď ide o podporu kultúry, infraštruktúry, malých a stredných podnikov, keď ide o pracovné miesta a tak ďalej a tak ďalej. A v konečnom dôsledku e, ste to vy, ktorí vy v rámci tohto vodcovstva to kontrolujete a ja si viem predstaviť, že pokiaľ ide o rokovanie o rozpočte visí vy e, vytvárate svoje cieľa. To nemusia byť vždy tie ciele komisie a tie sú potom aj v rozpočte a parlament odsúhlasuje tieto prostriedky v očakávaní toho, že o 3-4 roky budú ciele dosiahnuté a potom spoločne toto musíme viesť, ale potom aj spoločne musíme sa nechať e, merať podľa toho, či sme tie ciele dosiahli. A to povedala aj kolegyňa Georgieva. A ďalším viacročným finančným rámcom sa to bude prehlbovať. A teraz pani mm, Ešvot, kolega Ešvot. Pán komisár, vidíme tu veľmi veľký nárast e, v náladách alebo v hlasovaní proti e, autoritám, proti establishmentu. Príliš veľa Európanov dnes vníma Európsku úniu ako vzdialenú, byrokratickú a nemajú pocit, že pracuje pre nich Zdá sa, že častokrát tieto európske e, argumenty vlastne prevažujú. Ako rozpočtový komisár, mohli by ste mať obrovský vplyv na to, akým spôsobom Európska únia môže opätovne získať prepojenie s týmito ľuďmi, ako sa im môže opätovne priblížiť. Aké myšlienky máte preto, aby ste to dokázali? Pán komisár, nech sa páči európsky projekt um, a jeho propagácia. Uh, tu máme úlohy mimo rozpočtu, ale aj v rámci rozpočtovej politiky. Tvrdím, že je veľmi veľa projektov, ktoré na európskej úrovni môžeme realizovať efektívnejšie a lacnejšie. Napríklad vo, výskumno, vo výskumnom centre som pripravoval program pre uh, High Performance Computing. V 90. rokoch 7 z 10 najsilnejších spoločností v tejto oblasti bolo v Európe. A nebolo potrebné mať 28 superpočítačov a nie 200 v jednom regióne. Potrebujeme dva, tri superpočítače, ktoré budú k dispozícii našim európskym výskumným zariadeniam a výskumnému sektoru. Musíme sprístupniť európske prostriedky, e, členské štáty to musia spolufinancovať a výsledkom musí byť napríklad, že pre celú Európu budú k dispozícii 2-3 superpočítače. To je nákladová účinnosť. A toto sa dá replikovať v každej oblasti. Ja samozrejme súhlasím s princípom subsidiarity, to je dôležitá zásada. Ak e, vynakladáme ale peniaze na európskej úrovni, musí na to existovať európsky dôvod. Môže to byť e, napríklad solidarita, efektívnosť alebo vyrovnávanie životnej úrovne v jednotlivých európskych regiónoch. Musí tam byť nejaké európske odôvodnenie vždy. E, E, za každé vynaložené euro potrebujeme naozaj dobrý dôvod, ktorý môžeme uviesť európskemu daňovému poplatníkovi, aby vedel, prečo toto euro sme realizovali na európskej úrovni a prečo nie na národnej úrovni. Pani kolegyňa Schmidt, nech sa páči. Ďakujem, pán komisár. Vy ste otázku v budúcnosti európskych rozvojových fondov už spomenuli. Povedali ste, že pri vypracovávaní ďalšieho viacročného finančného rámca pre obdobie po roku 2020 sa tým budete zaoberať. Ja sa ale pýtam, či by nebolo rozumnejšie sa už teraz tým intenzívne zaoberať a zvoliť flexibilnejší prístup k využívaniu prostriedkov. Druhá otázka, nebolo by lepšie, vzhľadom na to, že Brexit nám zoberie príjmy, to urobiť tak, že viazané rozpočtové prostriedky by sa e, presunuli a preorientovali. A takisto v rámci spolupráce s Európskym parlamentom by sa e, malo zrealizovať to, aby sme koordinovali medzi sebou prácu na Európskom rozvojovom fonde, Európskych rozvojových fondoch. My tu máme flexibilitu medzi jednotlivými položkami a programami a aj medzi rozpočtovými e, rokmi. A my sme túto flexibilitu v posledných mesiacoch naozaj využívali a veľa sme ňou dosiahli. Ale je tu aj určitá hranica a tá sa nazýva rozpočtová pravda a rozpočtová jasnosť. Ak máme napríklad 40 miliard príjmov, mm, nemôžeme povedať, že ich budeme míňať dennodenne flexibilne podľa aktuálnej potreby. Nie, to sa tak nedá. Čiže musí to byť roz, rovnováhu, rovnováha medzi rozpočtovým viazaním a medzi flexibilitou. A myslím si, že tu sme už na dobrej ceste. No a pokiaľ ide o Európsky rozvojový fond, má takmer 60-ročnú tradíciu a e, jeho význam je dnes väčší ako kedykoľvek v minulosti, pretože politika susedstva a rozvojová politika a financovanie perspektívy a vzdelania bezpečnosti v štátoch, um, odkiaľ pochádzajú utečenci, um, tam bude stále väčšia potreba tohto financovania, nebude sa zmenšovať. A preto som za to, aby sme skúmali, či v ďalšom období tento fond e, integrujeme do európskeho rozpočtu alebo či ho nejako naviažeme bližšie na európsky rozpočet. Ale ak by sme nemali mať e, dosť peňazí na tento fond, tak radšej by som potom bol, aby ten fond ostal mimo európskeho rozpočtu. E, v konečnom dôsledku na toto potrebujeme e, spoluprácu s radou a nepriamo potrebujeme tu národné parlamenty, pretože od nich potrebujeme peniaze, tak povediac. Ja sa ešte vrátim k Brexitu je, toto je mimoriadná udalosť, ktorú sme nečakali a ešte uvidíme, aké bude mať dôsledky, ale v zásade sa domnievam, že rozvojová politika sa stala európskou úlohou a preto musí byť e, zakotvená aj v európskom rozpočte. Pán Pirinsky, nech sa páči. Thank you. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, v súlade s Mm, listom predsedu Junckera z 1. novembra 2014. E, vy ste teraz, a vy máte byť tým lídrom v oblasti prípravy strednodobého hodnotenia MFF a zároveň aj máte pripravovať návrh pre obdobie po roku 2020. A máme, máte to využiť predovšetkým ako mm, príležitosť preto, aby sme sa venovali systematickým nedostatkom európskeho rozpočtu priznávate, že kľúčové systémové nedostatky európskeho rozpočtu sú najmä v oblasti nedostatku e, dostatočných zdrojov. Príjmete konkrétne kroky v rámci priamej odpovede na rezolúciu a uznesenie Európskeho parlamentu z júla 2016, bol to 16. júl, e, ktorý počiarkuje, že stropy vo viacročnom finančnom rámce sú príliš nízke a že počas posledných dvoch rokov viacročný finančný rámec bol vlastne dotlačený až po svoje limity. A to najmä o to viac, keď v tom istom liste predseda Juncker zdôrazňuje, že my v podstate žijeme v Únii s 29 štátmi nezamestnaných ľudí, to je 29. štát, sú to mnohí ľudia, mladí, nezamestnaní, ktorí sa cítia opomenutí a tento 29. štát musí byť naša priorita číslo 1. Súhlasíte s tým, že v tomto svetle 1 eh, miliarda čerstvých prostriedkov pre iniciatívu zamestnanosti mladých je absolútne nedostatočný objem prostriedkov a keď si nesúhlasíte, tak prečo? A v odpovedi pánovi Mankovi ste povedali, že očakávate na reakciu rady aby som odpovedal na to, čo hovoril pán Levandovský a otázku vlastne zdrojov, tak správa, Montyho správa je len taká správa, to nie je nič záväzné. E, to sú absolútne neadekvátne odpovede z pohľadu vašeho poslania viesť tento proces. Uvedomujete si to? Vy ste hovorili o pravidlách. Ak tieto pravidla neprinesú výsledky, tak asi ich treba prepísať to, o čom ste vy hovorili a čo ste predstavovali, to je viac menej len zachovanie status quo. A to podľa mňa nestačí. Pán komisár, máte slovo. Komisia predkladá legislatívne návrhy pre dobu e, revíziu a urobila na jeseň minulého roka svoju prácu, splnila svoju úlohu a teraz sú na ťahu vlády talianskú vládu musíme presvedčiť, aby umožnila rozhodnutie rady. A potom vstúpite do hry vy a vy budete musieť e, viesť rokovania medzi parlamentom a radou a tieto rokovania ja budem sprevádzať. K téme flexibilita musím povedať, že sme naozaj veľa dosiahli. My sme urobili všetko preto, aby sme sa vyhli nezaplateným faktúram a takisto sme sa snažili zabezpečiť e, dostatočné zdroje na roky 19 a 20, aby bolo všetko zaplatené, všetky záväzkové platby. A pokiaľ ide o štruktúrálnu stránku, Parlament samozrejme má dobré argumenty na to, že chce viac príjmov aj viac výdavkov a vždy bude v rozpore s radou v tejto téme. A ja budem, myslím si, sprostredkovateľ alebo mediátor v tejto téme, najmä pri príprave ďalšieho MFF. Zamestnanosť mladých, e, záruka je jedna vec, ale e, pra, e, peniaze sú druhá vec. Ľudia potrebujú konkrétnu e, perspektívu na trhu práce, tento program bude ešte veľa rokov potrebný a bude si vyžadovať dostatočné finančné vybavenie. A to je oprávnená požiadavka Európskeho parlamentu, samozrejme. Ďakujem. A teraz kolega Hayes. Ďakujem pekne. Pán komisár a pani predsednička, treba naozaj priznať, že tu sú stále pomerne veľké nedostatky v oblasti manažmentu a kontroly členských štátov v oblasti štrukturálnych fondov. Sú tu častokrát prípady podvodov, ktoré sú nenahlásené verejnými orgánmi Viem, že ste o tom už skôr hovorili, pán komisár, hovorili ste o rozdieli medzi chybami a podvodmi. Ale to je téma, ktorej sa musíme venovať, pretože mm, dochádza k strata miliárd eur. Sú to peniaze európskych denových poplatníkov e, častokrát tieto prípady ohľadom podvodov, respektíve nezrovnalosti trvajú celé roky, kým sa vyriešia. Máte nejaké nové myšlienky, ktoré by nám pomohli urýchliť tento systém riešenia? Dve otázky, ktoré pre vás mám, sú následujúce, pán komisár. Čo urobiť ako komisár preto, aby ste zabezpečili, že členské štáty a ich systémy kontroly a manažmentu budú dostatočne dobre fungovať a zároveň e, súhlasíte s prísnejšími e, trestami, keď by boli identifikované podvody pri využívaní štrukturálnych fondov? A moja druhá otázka, bolo by podľa vás užitočné pre všetky členské štáty, ktoré e, nevyčerpali fondy v minulosti, respektíve e, ktoré vyčerpali naplno fondy a ktoré dokázali využiť tieto prostriedky pre zlepšenie svojej spoločnosti, svojho štátu. Či by sa tieto štáty možno mohli robiť akým príkladom pre, pre, tieto, pre tie krajiny, aby boli takou inšpiráciou pre ostatné členské štáty, um, ako využiť európske prostriedky pre zlepšenie svojej situácie. To samozrejme nie je otázka pre e, komisiu, ale to je pre členské štáty, ako medzi sebou e, riešiť tieto témy účinnejšie. Ich bin správy, ktoré predložím tento rok, eh, sa budú snažiť aj o posilnenie OLAFu. Ďalšia vec, eh, návrh EPPO, teda návrh Európskeho eh, prokurátora, podľa mňa má dobré šance ja si myslím, že rada tento návrh nezablokuje. No a je tu otvorená otázka kompetencie v oblasti DPH. Za to bojujeme spoločne. Ale vidím tu takisto šancu tento rok dosiahnuť e, jednomyselnosť. No a musíme ešte doplnkovo k tomu vyriešiť otázku Dánsko a Spojené kráľovstvo. Staré členské štáty a nové členské štáty. Ďalšia otázka. Myslím si, že každý členský štát má nejakú výhodu z európskych programov. Niektorí dostávajú z toho viac peňazí, ale iní zasa e, majú vnútorný trh a stabilné regióny. A to je, to je v ich záujme, aby tie regióny neboli nestabilné. Príklad z mojej krajiny. E, za každé euro ktoré ide do Poľska. My dostaneme veľa peňazí z rôznych zákaziek v oblasti architektúry, strojárenstva, priemyslu, eh, nákladných automobilov, inžinierstva, e, to, to sú všetko zákazky, ktoré prichádzajú do mojej krajiny. Takže ja odmietam e, tie e, výrazy čistý prispievateľ alebo čistý beneficient európskeho rozpočtu. My všetci profitujeme z európskeho rozpočtu, keď posilňujeme slabšie regióny, ktoré sa postupne vyrovnávajú s tými bohatšími regiónmi. Kolega Gajer, nech sa páči. Áno, tá posledná vec, ktorú ste povedali, e, to, to, to musím veľmi pochváliť. Ja som si myslel, že som jediný v Nemecku, kto odmieta ten pojem čistý prispievateľ do európskeho rozpočtu. Sme dvaja. No a toto by sa malo rozširovať ďalej. V niektorých mediálnych kruhoch v Nemecku by to vyvolalo možno aj kultúrnu revolúciu. Ale chcem spomenúť jednu inú vec. Ja som prijal veľa návštevníkov tu v Bruseli a takisto som sa rozprával s mnohými ľuďmi v Nemecku a všetci sa ma pýtajú na lobbystov a na lobovanie. Ak Európsky parlament bude naďalej nástojiť na tom, že to musí byť transparentné, tak to nerobíme preto, že chceme nejako utláčať komisárov. Ja vnímam lobbystov pozitívne, ja prijímam odbory, Um, moju církev a takisto Združenie um, Európskych sociálnych rád. To sú traja lobbysti, ktorých uh, vždy prijímam s otvoreným náručím, ale musíme si uvedomiť, že lobbysti takisto vykonávajú vplyv na európsku legislatívu. Je to niečo neviditeľné, ale um, občania uh, preto to k nám strácajú dôveru a preto si myslím, že to musí byť naozaj transparentné, kto sa s kým stretáva, kto sa s kým rozpráva. Súhlasíte s tým, pán komisár? Ďalšia vec. Ovplyvňovanie sa nerealizuje iba pri takýchto stretnutiach, ktoré sú jasne nadefinované. E, vy takisto ste kritizovaní z jednej veci a ja som si prečítal, že to nebolo stretnutie v zmysle um, lobistického stretnutia, ktoré by sa mohlo zapísať do registra lobistov. Čiže ja sa chcem spýtať, ako tu chcete odstrániť nejasnosti, ako chcete nastaviť väčšiu transparentnosť v tých vzťahoch, kto sa s kým stretáva, rozpráva a ako to chcete um, prezentovať um, navonok z komisie. Uh, Takže e, na prvú otázku odpovedám jednoznačne áno. E, druhá otázka. Ja som ochotný s vami skúmať e, možnosti, ako konkretizovať povinnosti zápisov do registra lobbystov. Tu sme ale ďalej ako väčšina vnútroštátnych vlád. Napríklad v Düsseldorfe, Stuttgarte alebo v Berlíne v Nemecku nikto na takéto niečo ani nepomyslí zatiaľ. A sú tu mnohé šedé zóny a ja som ochotný o nich e, hovoriť a odstraňovať postupne tieto šedé zóny. Ale nebude to jednoduché. Jeden príklad. Už celé roky som spriateľený s jedným evanielickým biskupom. Ale vždy, keď sa rozprávame, um, tak on sa ma pýta, prečo v Lisabonskej zmluve nie je spomenuté kresťanstvo. A teraz otázkou je, je tento môj priateľ lobbyista, vyvíja na mňa tlak, alebo je to iba priateľský rozhovor. E, keď sa stretnem s niekým napríklad na letisku, ja si e, na letisku vždy pred seba dám veľké noviny, aby e, ma nikto nevidel, ale ak ma niekto spozna, tak hneď za mnou prichádzajú občania a oslovujú ma, rozprávajú sa so mnou. A kde začína potom nátlak, lobistický tlak? Ja teda som ochotný skúmať tieto sivé zóny. Ja prídem napríklad aj do vašej politickej skupiny alebo do nejakého odborného grémia a tam sa môžeme rozprávať o konkrétnych skúsenostiach a na základe toho pripravovať návrhy. Výbor pre kontrolu rozpočtu vám s týmto určite rád pomôže, pretože my sa touto témou už dlho zaoberáme. A ja som na zozname rečníkov, takže ja sa chcem dotknúť ešte témy boj proti podvodom. my nie sme, máme tu veľa štatistík a e, mnohokrát sa už menili e, čísla a základy a nie je možné kvalifikovanie povedať o tom, akú výkonnosť, akú účinnosť má OLAF. A ja sa chcem spýtať, ako vy chcete zorganizovať svoj kabinet, aby ste sledovali činnosť OLAFu, aby ste ho sprevádzali a ako tento úrad dlhodobo hodnotiť. 6 e, miestna suma bola zaplatená jednému inštitútu. A čo si myslíte o tom vy, výsledky, čo si myslíte o výsledkoch tohto hodnotenia? A mali by sme dostať výsledky e, tohto hodnotenia? Máte slovo, nech sa páči. K tej druhej otázke momentálne nemám žiaden právny základ, prečo by som to parlamentu nemohol zverejniť, takže ak tu keď nie je nejaký právny základ na to, tak dostanete k tomu správu, eh, ktorú vypracujeme moji odborníci a ja. A ten kabinet, za ktorý som zodpovedný, sa zaoberá jednou prioritou a to je boj proti podvodom. Budeme sa tomu venovať, bude na to vyčlenený človek a ten z odborného hľadiska nebude mať žiadne ďalšie iné ťažiska, bude sa o toto starať a potom tento rok predložím správu a v tejto správe eh, sa to bude tiež e, pretraktovať, ale budú tam aj ďalšie kroky, kde sa bude e, odborne uznávať e, postup tohto úradu, takže v dohľadnej dobe vám túto osobu vymenujem a potom môže prísť aj k prvému stretnutiu. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Aja Lazender. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, pán Oettinger. Ja Eh, poznáme ten štandardný proces, eh, parlament chce viac, rada menej, vy musíte robiť sprostredkovateľa, ale um, dvor auditorov nám povedal, že jedna z tých základných chýb, ktoré robíme, je to, že máme častokrát veľmi ambiciozne politiky a nemáme adekvátne rozpočtové prostriedky pre tieto politika. To je prvá zásadná chyba. A práve preto, a vy to viete samozrejme veľmi dobre, lebo ste členom kolegia komisárov, a momentálne teraz presahujeme vlastne naše ambície, e, naše, respektíve presahujeme naše rozpočtové kapacity a navrhujeme stále viac a viac nových politík v oblasti utečencov napríklad, jedna nová kompletná politika v oblasti bezpečnosti a spoločnej obrany. A opäť vlastne stále nové a nové politiky a stále menej, alebo respektíve stále rovnaký objem prostriedkov, a častokrát vidíme vlastne aj tie úlohy, ktoré by mali robiť vlády. To sú témy, ktoré majú robiť vlády. Vlády majú prenášať iniciatívy a návrhy a respektíve komisia to má robiť. Dalo by sa povedať, pán komisár, ak budete teda nový komisárom pre rozpočet, že e, každý nový návrh by mal mať aj viac rozpočtu, pretože bez prostriedkov, bez zdrojov veľmi ťažko môžeme akceptovať e, pri, príjmanie alebo schválenie nových politik a keď nebudú zdroje, keď nebudú um, kapacity, tak si povedzme, že nebude politika. Nebude politika e, čelenia utečencom, nebude politika spoločná obra, spoločnej obrany a bezpečnosti, nebude SPP, nebude výskumná politika, nebude politika zamestnanosti Takže preto by som e, chcela, aby ste sa vyjadrili k téme, ak budete zodpovední za rozpočet, tak musíte byť prvý, kto bude obhajovať toho, že tých peňazí musí byť viac. Nie tento parlament. Tento parlament vám pomôže, ale vy prvý musíte povedať, že chceme viac peňazí, viac zdrojov pre všetky povinnosti, ktoré rada aj komisia vytvárajú a ktoré tvrdia, že sú neustále veľmi akútne. A práve takto dokážeme čeliť populizmu. E, pretože v opačnom prípade dosiahneme presný opak. Mali by ste si naozaj uvedomiť, že vy ste ten prvý, kto musí žiadať viac zdrojov a hľadať kapacity, kde ich môžeme identifikovať. E, správa Monty nám dáva nejaké návrhy, ale e, stále to nie je konečné riešenie. Pán, predseda, pán, pán komisár, nech sa páči. Pani poslankyňa, vám určite nechýba ani odvaha, ale kvadratúra kruhu tu nedokážeme naplniť ani my. Pri poslednom e, rozpočte sa to týkalo regiónov. Regiónov, ktoré potrebovali viacej štrukturálnych prostriedkov a tí jednotliví ministri pre poľnohospodárstvo, kultúru, školstvo, všetci potrebovali viacej prostriedkov a keď sme spočítali ich očakávania, tak to bolo 150 toho, čo sme im mohli poskytnúť a preto musíme členské štáty Mm, vyzvať k politike rozpočtovej, ktorá je ehm, v súlade s tým, čo môžeme poskytnúť. Takže ja by som vás poprosil, aby ste ehm, ma hodnotili podľa mojej práce koncom roka a ja dúfam, že učiním tomu zadosť, čo vy s takouto odvahou očakávate. A ďakujem veľmi pekne. Tadeusz Zvievka, jedna minúta viem, že už je... Ďakujem pekne, pán komisár. Viem, že ste teraz určite už unavení, ale výbor pre právne záležitosti položil len 4 otázky, takže budú veľmi stručné a budú veľmi špecifické, takže e, nebudeme e, naťahovať ten čas príliš veľa. Málo bolo povedané o Brexite a takisto aj o finančných implikáciách Brexitu, ale tie dopady sú veľmi jasné. Máme e, aj kompetencie, ktoré sa týkajú personálu, pretože e, v odpovedi na písomnú otázku ste potvrdili, že Európska komisia je pripravená podporiť a zabezpečiť e, všetkou nevyhnutnou asistenciou európsky personál, ktorý je zamestnaný z Veľkej Británie, teda pracovníkov z, e, zo Spojeného kráľovstva. Moja otázka sa týka tých, ktorí sú už teraz dôchodcami alebo ktorí sa stanú dôchodcami v budúcnosti a ktorí pochádzajú zo Spojeného kráľovstva dôchodky budú naďalej vyplácané z európskeho rozpočtu. Akým spôsobom e, chcete zvládnuť túto tému ako komisár zodpovedný za otázky rozpočtu pri rokovaniach s Britániou? Budú Briti musieť naďalej platiť istú časť e, svojich príspevkov aj do budúcnosti, do rozpočtu, alebo to bude nejaká jednorazová platba, alebo Európska únia preberie tento záväzok na svoje ramena? Ďakujem pekne. ein äh, Pensionär, der in Niekto, kto je na dôchodku a e, je to Brit e, svojou národnosťou, každý, kto je na dôchodku, má nárok na dôchodok a tomu musíme učiniť za dosť. Aktívne zamestnaný Brit pre neho bude platiť slovo eh, mojej predsedničky, že po Brexite urobíme všetko preto, všetko, čo je v našich silách, aby nikto z toho nemal nevýhody, pretože členský štát eh, vystúpil, keď on je jeho príslušníkom. A takže my sa pripravujeme na tieto rokovania a pre mňa bude hlavnou úlohou pripraviť čísla a fakty. Žiaľ však máme relatívne veľmi málo britských komisárov a britských eh, zamestnancov, úradníkov. To je v tomto prípade výhoda, ale bude to ešte e, veľkou, veľk, bude sa to e, veľkou výzvou do budúcnosti a budeme sa venovať aj týmto platbám, platbám dôchodkov a to bude súvisieť aj s právnym nárokom a to sa nebude meniť. E, tieto platby budeme sčítavať, kalkulovať, pričítavať a toto bude predmetom našeho celkového výpočtu. Či to bude pro rata alebo amblok, e, keď britská vláda nám bude e, musieť pomáhať, myslím si, a my našu funkciu zamestnávateľa tiež budeme musieť plniť, či už sú to zamestnanci alebo dôchodcovia. You, uh, Ďakujem pekne, Pán predseda, pán komisár, určite veľmi dobre viete, že naša inštitúcia, najmä moja politická skupina, sú veľmi úzko zapojené do boja za rovnaké príležitosti pre mužov a ženy. Vy ste hovorili, že teda vy ste za e, rodové kvóty. Chcem sa spýtať, aké konkrétne kroky chcete prijať preto, aby ste zabezpečili, že bude viac žien, ktoré budú zastávať manažerské pozície v komisii, okrem toho, že by mali teda čakať na prirodzenú demografickú evolúciu. Okrem toho, a zároveň sa to týka aj e, témy žien v správnych radách firiem, e, budeme musieť mediovať e, medzi pozíciou Európskeho parlamentu a komisiou na jednej strane a pozíciou rady na strane druhej, najmä, e, teda je to aj pozícia vášho štátu, aj vašej politickej skupiny, ktorá nie je ochotná odblokovať e, túto tému žien v správnych radách. Mohli by ste nám možno aspoň dať nejaký návrh konkrétnych krokov, ktoré by sme mohli prijať v tomto smere? Ďakujem. Ja si myslím, že pokiaľ ide o zmluvné a ústavné právo, je tu európska kompetencia, pokiaľ ide o tvorbu práva, to je nesporné. Ale keď máme európsky vnútorný trh, Musíme tu mať rovnoprávnosť, musíme tu mať spravodlivosť a to musí byť súčasť pracovného práva, ale aj plánovania kariéry a perspektívy. Takže e, napriek tomu, ako je to v národných kompetenciách, tuto musí byť e, právna kompetencia, aby sme tu mali takéto pravidlá. V Nemecku máme takéto pravidlá, ktoré sa týkajú dozorných rád, ale netýka sa to ešte predstavenstiev. A uvidíme, čo s tým urobí nasledujúca vláda, pretože aj na európskej úrovni možno, že je potreba konať a musíme sa venovať aj tejto funkcii a ja sa podľa toho nechám aj hodnotiť. Momentálne v tom vyššom manažmente a v e, tí šéfovia jednotlivých jednotiek e, tu máme veľmi veľký počet takých úradníkov, ktorí pôjdu v blízkej budúcnosti do dôchodku a toto musíme využiť na to, aby sme zamestnali mladšiu generáciu v komisii a pokiaľ ide o túto mladšiu generáciu, tu je veľmi veľa žien. Takže my budeme podporovať v tom, aby sa hlásili do týchto funkcií a aby tieto funkcie na seba prevzali. Čiže musí tu byť takáto šanca a preto motivácia a vzdelávanie žiest, e, žien, pod, e, podporovanie žien, aby toto urobili, to všetko budem robiť ja a toto bude aj v staff regulation, takže jediná pozitívna diskriminácia je uh, tie zamestnávanie žien na tieto vyššie posty. A moja, moja ctižiadostivosť musí byť taká vysoká a bude taká istá, ako, to bo, ako bola u komisárky Grigorievy. Ďakujem pekne, pán komisár. Rovnako sa spýtam aj ja dve veľmi stručné otázky. Jedna, vo vašom e, úvodnom vystúpení ste hovorili že si želáte, aby Európska únia naďalej zostala atraktívnym zamestnávateľom. Chcem sa spýtať, či máte niečo konkrétne na mysli, ako dosiahnuť tento cieľ. No a po druhé, máte nejaký plán revidovať eh, celkovú celkové eh, zastúpenie európskych zamestnancov z pohľadu geografickej rovnováhy to nie je pre mňa dôležité len ako pre českého poslanca, ale e, to môže byť zaujímavý príspevok k tomu, aby sme mali väčšiu predanú hodnotu k európskemu projektu, keď to bude adekvátne zhodnotené. Ďakujem pekne. Atraktivita zamestnávateľa sa meria podľa rôznych faktorov. A ja hovorím o európskom trhu práce a o národných administratívach, ale aj o priemysle, o malých a stredných podnikoch, pretože tu sú mladí ľudia, či už sú to úradníci alebo inžinieri, a tiež IT špecialisti alebo softvéroví inžinieri, ako aj vedci. Poprvé, pôjde o Odmeňovanie. Odmeňovanie je dôležitým faktorom. Čo zarobím? Či z toho uživím moju rodinu? A potom otázka, nákladov na živobytie. S akými faktormi musím rátať v Bruseli, v Luxemburgu, pretože ani jedno z týchto miest nie je práve lacné. A po tretie pôjde aj o sociálne dávky, de- pridávky na deti, kvalita škôl, potom vzdelávanie, ponuka vzdelávania a tiež pôjde aj o atraktívnu kariéru a pracovný čas 40 hodín považujem za eh, vhodnú pracovnú dobu, ale už potom ľubovoľné zvyšovanie nie je dobré. Takže vždy treba presne sledovať, čo mi tento zamestnávateľ ponúka. A my nebudeme robiť tie najlepšie ponuky, ale atraktívne ponuky tak, že budeme poznať aj ostatných zamestnávateľov. Myslím sa, že momentálne sme ešte atraktívnym zamestnávateľom. Ale Ale mm, ľubovoľné zmrazenie na dlhé roky alebo zmrazenie platov alebo lineárne znižovanie pracovníkov alebo zvyšovanie pracovného času, tá, tá to už cesta nepôjde. A ja veľmi presne sledujem, čo sa platí v hlavných mestách a máme problém, že v niektorých e, členských štátoch tá atraktivita prejsť do Bruselu naozaj sa znižuje. A e, okrem e, Okrem tých podrobností tu máme dva svety. Máme management, v EU 15, tam tí sú v popredí. A potom tie členské štáty, ktoré k nám sa pripojili v roku 2004, ako aj vaša krajina, pán predseda Svoboda, tam je to iné a my musíme sa pozrieť na tie šance tých, ktorí z tej EU 15 odchádzajú do dôchodku, tam to stúpa a teda do, týchto, do tohto vyššieho manažmentu musíme uh, prilákať ďalších ľudí a musíme zvyšiť túto atraktivitu. But not least. Pas- Ďakujem pekne. A na záver Pascal Durand, nech sa páči. Merci, Ďakujem, pán predseda, pán Oettinger. Ja som vás počúval s veľkým záujmom počas tohto e, vypočutia. Vy ste povedali, že ste ostrielaný, skúsený politik a že máte veľa skúseností zo svojho profesionálneho života. Čiže objektívne môžeme sa vzdať hypotézy, e, že ste nekontrolovaní na verejnosti a že hovoríte veci, ktoré nezvážite. Avšak napriek tomu ste predniesli niektoré pripomienky, ktoré mali e, rasistický alebo homofóbny charakter a vy ste sa za ne jednoducho ospravedlnili. Ja to síce chápem, akceptujem, ale na druhej strane vy budete mať zodpovednosť za ľudí, za ľudské zdroje, a vy ste neosvetlili, aké dôvody vás viedli k tým vašim uh, vyjadreniam. Myslíte si, že keby som bol uh, napríklad homosexuál, mohol by som s vami dobre spolupracovať? Uh, nemyslíte si, pán Oettinger, že by ste sa mali nechať viesť múdrosťou, aby ste sa vyhli E, takýmto konfliktom v budúcnosti? Myslíte si, že by ste mali e, poďakovať pánovi Junckerovi za e, ponuku tohto portfólia a nemyslíte si, že by ste sa radšej mali vzdať nástupu do tejto funkcie? Pán poslanec, túto časť môjho prejavu som oľutoval, ľutujem to naďalej a po druhé, myslím si, že za posledných 7 rokov na európskej úrovni som dokázal, že diskriminácia v žiadnej svojej forme nie je nástrojom mojej politiky. A keď sa pozriete na DGN, na DGN Collect Digit, eh, keď sa popýtate týchto pracovníkov, na to máte možnosť, tak určite vám nič negatívneho nepovedia a preto by som vás chcel veľmi pekne poprosiť a povedať vám, že nemáte dôvod mm, vidieť problematicky moju prácu. E, oskúšajte ma a budete vidieť, že diskriminácia je súčasťou mojej dennodennej práce, ako aj personálnej práce. Tým sme sa dostali na záver tejto výmeny názorov s tromi výbormi. Pán komisár, ďakujeme Veľmi srdečne ďakujeme aj útvarom komisie za prípravu tohto vypočutia. Ešte jedna poznámka. Koordinátori rozpočtového výboru sa teraz zídu tu v sále, sále a potom koordinátori výboru pre rozpočtovú kontrolu sa stretnú na štvrtom poschodí a výbor Júri sa stretne zajtra. Pani podpredsednička Georgieva splnila všetky sľuby, keď hovorila, že chce viac e, žien do manažmentu a keď hovorila, že podporné nástroje by sa mali dostať do európskeho rozpočtu, vy ste to potvrdili, ďakujeme za to. Končím toto vypočutie a teraz sa zídu koordinátori. Ak dovolíte ešte jedna vec, e, v mene výboru pre rozpočet e, zasadnutie koordinátorov sa bude konať v tejto sále a začne o 5 minút keďže pán komisár má ešte jednu minútu na reakciu, mali by sme mu dať možnosť ešte to uzavrieť. Ďakujem všetkým poslancom a poslankyniam za e, položené otázky, za hodnotenia. Ja všetko rešpektujem a beriem to vážne. Myslím si, že v mnohých týchto otázkach a mnohých týchto témach by sme mali ďalej ešte pokračovať v rozhovoroch medzi politickými skupinami a výbormi a koordinátormi a som presvedčený, že máme veľa styčných bodov, máme veľa spoločného, na základe čoho budeme môcť spolupracovať v ďalších rokoch. Ja vám sľubujem, e, že budem podporovať e, väčšinu pozícií Európskeho parlamentu, budem sa podielať na vašich pozíciách. Ďakujem, pán komisár, a ukončím toto zasadnutie. Koordinátori výboru budget e, ostávajú v tejto sále.